Buenas tardes a todos y todas. Dobrý deň vám všetkým želám. Príjemné popoludie, milé kolegyne a kolegovia, dámy a páni. Prosím, usaďte sa a začneme. Najskôr by som rád privítal na našom spoločnom zasadnutí výboru pre občianske e, slobody a ústavné záležitosti e, všetkých. Máme tu tiež členov výboru pre právne záležitosti Jury, ktorý je asociovaným výborom. E, sú tu tiež členovia výboru pre kultúru a petície. Tí boli pozvaní, aby sa zúčastnili tohto vypočutia. My sme veľmi radi, že môžeme medzi nami privítať dezignovanú komisárku, podpredsedničku komisie, pani Vieru Jourovú. Srdečne vás vítame a ďakujeme, že ste medzi nami. Názov je portfólia sú hodnoty a transparentnosť a v súlade s článkom 7 nášho rokovacieho poriadku obsahuje usmernenia pre schválenie komisárov parlament najskôr zhodnotí dezignovanú podpredsedničku komisie, a v tomto prípade o jej kompetencia, jej kompetencie, osobnú nezávislosť, ako aj znalosti z prideleného portfólia a komunikačné schopnosti a zručnosti. Takže pripomínam, že výbor pre právne záležitosti Jury po preverení deklarácie o záujmoch pani Jourovej nevznesol žiadnu námietku proti uskutočeniu tohto vypočutia. Vieme všetci, že je absolútne zásadné takéto rozhodnutie na rozpráva bude štrukturovaná tak ako vždy. Najskôr slovo dostane dezignovaná podpredsednička na to, aby predniesla svoj úrovný, úvodný prejav na nie viac ako 15 minút. Potom Hm, nasleduje 25 otázok poslankyňa poslancov. Bude to kolo na úvod. Budú zástupcovia všetkých politických skupín. A potom zvyšok členov, ktorí sú na zozname rečníkov a môžu položiť svoje otázky, ktoré bude maximálne 25. Každá otázka bude mať rovnakú štruktúru. Jedna minúta na položenie prvej otázky, potom dve minúty na prvú odpoveď, potom jedna minúta na doplňujúcu otázku a potom potom jedna minúta na záver každej otázky, ktorých bude teda, ako som už povedal, maximálne 25 na slovo dostanú zástupcovia politických skupín, konkrétne koordinátori alebo poslanci, ktorí sú oprávnení zastupovať svoju skupinu v prvom kole. Tlmočenie máme dnes dostupné do 23 oficiálnych jazykov. A prosím, nezabúdajte, že toto je vypočutie, ktorému spolupredsedajú dva výbory, Libe a Avko, to znamená predseda Tajany a ja. Budeme riadiť toto zasadnutie a obaja budeme veľmi prísni prísne dozerať na dodržiavanie času, pretože máme jasný časový harmonogram pre našu miestnosť tlmočníkov no a prosím, snažte sa vtesnať do toho časového obmedzenia, aby som vás nemusel prerušovať, ani ja, ani predseda Tajány. Ďakujem veľmi pekne za vaše pochopenie. No a čo sa týka výboru LIBE a jeho angažovania, v tomto vypočutí podpredsedničky Jourovej, ona je nám veľmi dobre známa, ostatných 5 rokov medzi nás pravidelne chodievala, má bohaté skúsenosti ako členka kolegia komisárov, zodpovedala za portfólio spravodlivosť a ochranu spotrebiteľa teraz nám predstaví prejav pre hodnoty a transparentnosť ako usmernenie pre z pozície podpredsedničky komisie ako dezignovaná komisárka, podpredsednička komisie pre Reinersa, sprav, ako sme už počuli od Didier Reinersa, ani dali. No a portfólio pani Eurovej sa týka otázok, ktoré sú pre výbor LIBE zásadne dôležité, hlavne práca komisie pri dohľadaní nad právnym štátom a súvislosti s mechanizmom pre ochranu právneho štátu, ako aj prístup EÚ k legislatíve Charta základných práv napríklad vstúpila do platnosti spolu so Lisabonskou zmluvou pred desiatimi rokmi. Boj proti falošným informáciám, fake news, ako aj zachovanie slobody prejavu, tlače a mediálny pluralizmus. To sú tiež dôležité súčasti agendy, ktoré sú dôležité pre výbor Libe a jeho členov. Takže my budeme veľmi pozorne počúvať eh, vyjadrenia pani Jourovej eh, v tejto kľúčovej oblasti, eh, ktorá má kľúčový význam pre výbor LIBE. No a slovo teraz dostane predseda AFKO, ktorý spolupredseda tomuto vypočutiu, pán Tajani na jeho úvodné slova. Nech sa páči. Ďakujem pekne. A pán López Aguilar, vítam pani podpredsedničku Jourovú. Srdečne vás vítam. No a pripomínam, že vaše kurikulum víte a vaše písomné odpovede na otázky dostali všetci poslanci k dispozícii a bolo to zverejnené na stránke parlamentu. Dnešné vypočutie bude trvať 3 hodiny a Eh, portfólio dezignovanej komisárky znamená, že budeme diskutovať eh, v budúcnosti medzi parlamentom a radou. Ide tiež o systém volebných lídrov, nadnárodné kandidátky a rovnako veľmi, je to veľmi relevantný bod, ktorý bude súčasťou práce dezignovanej komisárky. Tiež eh, sú tu body o budúcnosti Európy a komisiu, bude v tomto prípade zastupovať. Parlament parlamentu bude pomáhať a podporovať v rámci reformy volebného práva. Pani podpredsedníčka, no, dúfajme, posilní želania parlamentu a bude ďalej budovať nadnárodnú dimenziu európskych volieb a tým podporia demokratické procesy v EÚ. My vítame, že rezort pani Jourovej podporuje tiež občianskú iniciatívu a rovnako za to, aby občania sa mohli lepšie angažovať a zapájať do rozhodovacích procesov EÚ. No, dostali sme písomné odpovede na otázky, ktoré boli veľmi dôležité pre Európsky parlament, zdôrazňuje to ratifikáciu volebného práva a register transparentnosti. Ja dúfam, že pani dezignovaná komisárka bude v nadchádzajúcich 5 rokov našou spojenkyňou. A pán Aguilar to už povedal, že jedným z dôležitých bodov bude mediálna sloboda, sloboda médií. No a 16. októbra si pripomenieme eh, výročie zavraždenie eh, zavraždenie malskej novinárky Daphne Galícia a Jana Kuciaka, eh, tá Pedra a ďalších. No a tým chceme si pripomenúť všetkých žurnalistov, ktorí prišli o život pri vykonávaní svojej práce. Vražda pani Galicia a pána Kuciaka. To, tieto si v našej práci budeme neustále pripomínať od Ruska. Žiadame zachovávať slobodu pre žurnalistov, rovnako to platí aj pre Turecko, pretože je veľmi dôležité, aby tam bola sloboda tlače. Ak my nebudeme lídrami, ak nebudeme na špici eh, pri boji za slobodu žurnalistov a práva žurnalistov, tak už neviem kto. Ja teraz dávam slovo pani podpredsedníčke a máte 15 minút rečnícky čas. Nech sa páči. Honorable chairs, honorable members. Vážené pani poslankyne a páni poslanci, ja som rada, že príležitosť, že tu môžem byť na tomto vypočutí a že vás môžem požiadať o vašu dôveru. Bola som častou návštevkyňou za ostatných 5 rokov v parlamente a som rada, že vidím toľko známych tvári. Teším sa na spoluprácu s vami všetkými v nadchádzajúcich rokoch. Moja úloha v budúcej komisie, ak samozrejme Ehm, potvrdíte moju nomináciu, sa bude týkať kritických a citlivých otázok. Toto portfólio je podľa mňa o duši Európy, toto je o občanoch Európy, tak ako povedala rezignovaná predsedníčka, toto je reakcie na výzvy Európy, ktorým, či už sú interné alebo externé. Mojím cieľom bude zaistiť demokratickejšiu a transparentnejšiu Európu, odolnejšiu voči novým hrozbám, vrátane tých digitálnych a rovnako, aby Európa dokázala lepšie brániť hodnoty, ktoré si vráť, e, vážime, vrátane slobody médií a právneho štátu. Tak ako napísal Timothy Snyder, citujem, ústava je hodná záchrany, tak právny štát je hodný záchrany, demokracia je hodná záchrany ale tieto veci môžu byť ohrozené a prídeme o ne a každý bude čakať a to, že konať bude niekto iný. Konec citátu. No a komisia čakať nebude. Ja viem, že sa môžem spolahnúť na, na Európsky parlament a ako spolahlivého partnera. Ja by som tiež chcela, aby Európa bola silnejšia a jednotnejšia budovaním mostov medzi jednotlivými časťami našej únie. Tento rok v Českej republike, ako v mnohých iných krajinách strednej a východnej Európy, si budeme pripomínať 30. výročie kon- konca totalitného režimu. Dnes Európska únia je vybudovaná na runách Berlínskeho múru, na duchu hnutia Solidarita z Polska, na Baltickej ceste a zamatovú revolúciu, zamatovej revolúcie. No a my sme chceli zmenu. Chceli sme sa pridať k európskemu spoločenstvu. A nehľadali sme materiálne statky, ale chceli sme jej slobody. Európske hodnoty sú našim spoločným základom spájajú nás eh, z juhu na sever, z východu na západ a prekonávajú jazykové, kultúrne eh, rozdiely naše tradície. No a preto naše hodnoty, základné práva, právny štát musí byť našim hlavným cieľom a musí to byť eh, motor európskej jednoty a nie zdroj rozdelenia. A toto je tá atmosféra, ktorú by som chcela udržať v budúcej komisii. No a teraz niečo k mojim trom prioritám. Poprvé, musíme zlepšiť spôsob, ako funguje európska demokracia, vrátane spôsobu, ako určujeme a vyberáme európskych lídrov. Tento rok sme zaznamenali výrazné zvýšenie účasti na európskych voľbách. Je to veľká príležitosť, avšak nesmieme sklamať očakávania našich voličov. Ako povedala eh, žena predsednička, že treba zlepšiť systém volebných lídrov, vrátane riešenia otázky nadnárodných eh, kandidátok. Ja využijem eh, moju úlohu ako predseda predsednička skupiny komisárov na to, aby komisia prispela viacej k práci konferencie o budúcnosti Európy v týchto otázkach a aby konala ako uh, čestný vyjednávač v týchto otázkach. Na to, aby sme boli dôveryhodní pred našimi občanmi, tak myslím, že európske inštitúcie a my jej zástupcovia musíme ísť príkladom. To znamená zaistiť, že náš legislatívny proces bude dobre pochopený a nebude obsahovať žiadne skryté záujmy. No a preto sa musíme snažiť o spoločný register transparentnosti a nezávislý orgán spoločný pre všetky európske inštitúcie, tak ako je uvedené v politických usmerneniach. To bude veľmi dobrý symbol nášho odhodlania budovať eh, spoloeurópsku politickú kultúru rešpektovaním tých najvyšších morálnych štandardov. Môj druhý pilier eh, v práci sa bude, bude vychádzať z hodnú odvrátane slobody médií a právneho štátu. Právny štát eh, je základ európskej solidarity a vzájomnej dôvery je zásadný pre fungovanie eh, jednotného trhu a rešpektovanie zákonov. No a právny štát nemôžeme brať za samozrejmy. A preto potrebujeme budovať kultúru na základe vzájomnej úcty a rešpektu. Musíme uprednostňovať dialog, vyhýbať sa krízovým situáciám, no ale rovnako musíme riešiť problémy tam, kde existujú. Ja budem konať veľmi odhodlane a rozhodne, ak budem, to bude potrebné a využijem všetky dostupné nástroje. Ako všetci viete, Franz Timmermans neúnavne pracuje na tejto téme a ja vidím svoju úlohu eh, v tom, že budem pokračovať v jeho práci v novej komisii. Ak bude moja novinácia schválená. Spojím sa, spojím svoje sily s, s komisárom pre spravodlivosť, aby sme ďalej rozvíjali nástroje na ochranu právneho štátu, hlavne v pravidelnej revízii. No a to si vyžaduje mechanizmus, ktorý bude sledovať situáciu vo všetkých členských štátoch. A ja sa spolieham na Európsky parlament, že spojíme sily a snahy na to, aby sme zaistili, že právny štát bude dodržiavaný odhodlania a férovo. Dámy a páni, digitalizácia priniesla množstvo výhod a prínosov a demokraciu môže posilniť, ale rovnako ju vystavila novým rizikám, zosilnila tie staré hrozby, vrátanie externých zásahov a šírenia dezinformácií. A toto nie je triviálna otázka, je to skutočná hrozba. Nedávna oxfordská štúdia o globálnom dezinformačnom poriadku našla dôkazy o organizovaných dezinformačných kampaniach v 70 krajinách v porovnaní so 48 v roku 2018 na celom svete. Vládni aj mimovládni aktéry čoraz viac používajú sociálne médiá a na to, aby oslabovali dôveru voči demokracii, čoraz viac používajú roboty na nenávisné prejavy a používajú armády trolov. No a to všetko prispieva k zvýšenej polarizácii našich spoločností. No a to môže viesť k násilnostiam ako násilné útoky na politikov, žurnalistov, no príslušníkov menšín. Tieto sú sa dejú v Európe, nemôže byť naivný. Nepriatelia demokracie žívajú digitálnu sféru na svoje účely a my musíme reagovať, musíme mať možnosť reagovať. Václav Havel veľmi dobre vyjadril demokratické výzvy, keď napísal v ére pred internetom, citujem, prirodzenou nevýhodou demokracie je, že je veľmi únavná pre tých, ktorí my, myslia úprimne, pričom umožňuje takmer všetko tým, ktorí ju vážne neberú. Konec citátu. A ak môžem niečo doplniť ešte, dnes by som ešte tí, ktorí ju chcú zneužiť, obhajoba demokracie a boj za demokraciu nie je jednoduchou úlohou nie sme ani zďaleka hotoví. Ja by som chcela konsolidovať eh, našu prácu v tejto oblasti pri rešpektovaní slobody prejavu. Nezačíname od nuly. No a ja zdám hold všetkým kolegom v, tejto, v tomto výbore, v tejto komisii a, eh, a vysoké predstaviteľke Mogherini, podpredsedovi ANSIP a komisárke a eh, Gabriel za ich spoluprácu. Urobili sme prvé kroky, ale sú to stále len prvé kroky. Ak budem potvrdená, tak eh, vypracujem akčný plán pre európsku demokraciu, či ma poverila dizignovaná predsednička ako nástroj na efektívne presadzovanie to nástroja, tak aby európska demokracia bola odolnejšia a silnejšia. Bude si to vyžadovať tvorenie inteligentného regulačného rámca, ako aj koherentných štruktúr. Budem sa venovať eh, práci na štruktúrach, aby sme mali transparentnejšie platenú, transparentnejšie, eh, transparentnejšiu politickú reklamu a fungovanie politických strán. A ja budem tiež kontrolovať, či platformy eh, splnili svoje úlohy, ktoré prijali v rámci eh, etického kódexu v tejto oblasti, ale my potrebujeme viac, ak skutočne chceme bojovať proti dezinformáciám a manipulácii. Potrebujeme kapacity a výskum na to, aby sme detekovali hrozby, keď budú vznikať na úrovni tiež členských štátov. Musíme dať možnosť spoločnosti lepšie pochopiť rozmery eh, tejto hrozby, kde musíme mať možnosť lepšie sa chrániť sami, musíme podporiť vzdelávanie hlavne v oblasti digitálnej gramotnosti, tak aby sme bojovali proti dezinformáciám posilnili odolu, odolnosť, tak musíme mať komplexný prístup s zapojením štátov, platformiem, výskumníkov, eh, pedagógov, občianskej spoločnosti. No a pri budovaní tejto novej politiky chcem zostať v úzkom dialogu spolu s vami a veľmi si budem vážiť všetky vaše vstupy. Ďalšou kľúčovou oblasťou bude sloboda médií a pluralizmus myslím, že tu musíme jednoznačne robiť viac. Musíme pokračovať vo využívaní nášho financovania eh, na nezávislých projektov. Musíme sledovať porušovanie slobody médií a pomáhať žurnalistom, ktorých sloboda je ohrozená. Ja využijem všetky politické a právne nástroje, ktoré mám, aby som eh, nová myšlienka, ktoré mám, ako napríklad správa eh, skupiny na vysokej úrovni pre slobodu médií a pluralizmus, Tretím pilierom mojich úloh sú základné práva. Základné práva sú kľúčom k tomu, prečo je Európa miestom, kde radi žijeme. A tá inklúzia pre všetkých, rovnosť pre všetkých, bezpečnosť pre všetkých, digitálna transformácia s dôrazom na človeka. No a ja chcem bojovať za základné hodnoty vždy a všade, keď sú ohrozené. Nikto neostane bokom. Ja budem pokračovať v práci, ktorú som začala v súčasnej komisii, aby som podporovala Chartu základných práv. Čo skoro oslavíme 10. výročie eh, Charty, no a využijem možnosť, aby som revidoval našu stratégiu, ak budem potvorená v mojej pozícii, tak budem mať horizontálnu zodpovednosť a chcem podporovať eh, základné práva vo všetkom, čo robíme Chcem, aby základné práva boli súčasťou tvorby politiky komisie, či už je to umelá inteligencia, digitálna transformácia alebo politiky pre oblasti rovnosti. Rada by som zdôraznila jednu vec. Základné práva nie sú prekážkou pre inovácie práve. Naopak nám pomáhajú zaistiť, že naše riešenia dajú človeka na prvé miesto a budú udržateľnejšie práve výsledkom tejto činnosti. Ja mm, mám dôležitú súčasť a našu stratégiu v oblasti umelej inteligencie. Náš prístup nás na to pozície globálnych lídrov, presne tak, ako to je v oblasti ochrany údajov. No a na záver by som chcela ešte zaistiť, že Európska únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ľudských právach. To bude jasný signál nášho záväzku dodržiavať ľudské práva. Dámy a páni, som presvedčená, že Európa bude silná a svoje hodnoty bude môcť šíriť medzinárodne, ak budeme spojení. Potrebujeme lepšiu, sebavedomejšiu Európu, ktorá pomáha občanom a chráni ich pred globálnymi hrozbami, hrozbami. Na to, aby sme to dosiahli, musíme lepšie spolupracovať. Všetky z týchto oblastí budú závisieť, závisieť od vzťahu medzi komisiou a Európskym parlamentom. Výsledky dosiahneme len pomocou silnej medziinštitucionálnej kooperácie. Ja vždy budem rada spolupracovať s parlamentom a vašimi výbormi vo všetkých fázach nášho politického procesu a politického dialogu, duchu lojálnosti, dôverilnosti, dôvery a, a plnej transparentnosti. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Dobrým znakom je aj to, že ste rešpektovali čas. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička. A teraz začneme prvým kolom. E, politi- teda budú mať slovo lídly politických skupín. Začneme e, mm, výberom výber. No a potom príde druhé kolo a to budú predstaviteľia. Hlavko, Juri, Libe, Prvým rečníkom je pani Roberka, Roberta Metzola, koordinátorka za EPP vo výbore Liga. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani podpredsednička dezignovaná. Ďakujem vám za vašu angažovanosť a aj za vašu prácu v uplynulých 5 rokoch. Boli ste poverená portfóliom, ktoré predstavuje základný pilier európskeho projektu. Vieme, že ak dovolíme, aby sa kdekoľvek ohrozil princíp právneho štátu, tak sa to môže všade zosypať. Dlho sme už v tomto parlamente žiadali systém kontrol a kontrolných mechanizmov, ktoré sa budú môcť uplatňovať vo všetkých krajinách EÚ. Môžete garantovať, že toto naozaj bude fungovať a že aj sloboda média, ako hovoril pán Tajani v úvode, že toto bude taktiež e, fungovať. Hlavne v súvislosti s tými vraždami, ktoré boli spomenané <clears throat> malckej novinárky a Jana Kuciaka. A okrem toho je tu problém e, s obťažovaním. A potom je tu ten zákon známy ako SLAP. Uvidím podľa vás, ako sa bude uplatňovať. Ďakujem pekne, pani Mecola, za vaše otázky. Budem sa snažiť byť čo najkonkrétnejšia možno aj troška osobná na začiatku. Spomínali ste vraždu Dafne Varvana Galicia a Jana Kuciaka. Ja som sa na ote stretla s rodinou pani Galicie, e, s matkou, aj s otcom, aj so synom. A slúbila som im, že veľmi pozorne budem sledovať vyšetrovanie tej vraždy, pretože Samozrejme, rodina čaká na spravodlivosť. A slúbila som jej synovi, že sa maximálne vynasnažím, aby som lepšie zabezpečila ochranu novinárov v Európe. A verte mi, tieto sluby znamenajú ozaj veľký záväzok a ak budem potvrdená v pozícii podpredsedničky, tak určite urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som garantovala, že už v Európe nebudú novinári vraždení. Pokiaľ ide o slobodu médií, tak samozrejme to súvisí úplne s tým, čo bolo predtým povedané. Bez týchto slúvod by Európa nefungovala. Ako vieme, Európska únia je, ak to môžem nazvať, určitým kompromisom, ktorý sa neustále vyvíja na kontinente a vychádza zo stovák dohôd. Sme dobrí v tom, keď sa vytvárajú kompromisy, ale otázka je, aby sme dokázali riešiť aj tie veci, kde nechceme kompromis. A to sa týka princípov právneho štátu, základných slobod, ktoré sú garantované pre všetkých. A toto je práve ten aspekt, ako ja vnímam princíp právneho štátu Musíme lepšie chrániť a musíme sa poučiť. A nakoniec sa zdá, že aj tento súčasný mandát nám ukázal, že to berieme ako hotovú vec, ale pritom musíme venovať stále pozornosť dianiu v členských štátoch, pretože keď sa v jednom z štátov EÚ poruší princíp právneho štátu, tak potom e, môžeme to celé odpísať. To bude koniec právneho štátu. A Dovolite, asi sa aj pri iných otázkach zrejme ešte vrátim k princípu právneho štátu, ale keď hovoríme o novinároch a e, rôznych kampaniách, e, keď sú vlastne postavení predsud za údajné ohováranie a podobne. Ale tu sa vychádza z medzinárodného súkromného práva a v tomto zmysle je potrebné poskytnúť im určitú pomoc a bolo by dobré asi aj finančne zabezpečiť možnosť takýchto obhajoby pre takýchto novinárov. To len v krátkosti. Ďakujem. Reakcia, nech sa páči. Máte minútu. Určite niečo, čo vyšetrovala Dafne Galicia, e, boli práve nejaké záležitosti a podvody z e, pasmi a určite sa to netýkalo len členských štátov Európy, ale celkovo Európy. A vieme, vieme, že sú tu určité medzery v bezpečnostných systémoch a korupcia a sú tu možné postupy v manipuláciách. Čiže práva, ktoré majú európsky občania, to by nemalo byť len o tom, že tí, ktorí si môžu dovoliť eh, finančne podplatiť nejakého ministra, aby proste si nemohli len tak kupovať eh, tieto práva. Súhlasíte so mnou, že je na čase zakázať tieto systémy? Áno, súhlasím, že treba zakázať tieto systémy, ale žiad Európska únia to nemôže vyrobiť, lebo nemáme na to právne kompetencie. Čo ale môžeme urobiť, a už sme urobili, počas, ale v rámci mojej kompetencie, je prísť návrhom, ako ten systém riešiť. Ak štát chce, aby to bol, bolo transparentnejšie, tak daný členský štát môže zvýšiť mieru kontroly nad tým systémom. Čiže ide o tri veci. Musí tam byť jasné prepojenie. Nemôže ísť o to, že niekto, kto má peniaze, si môže proste kúpiť nejaké občianstvo danej krajiny, pretože to potom platí pre celú Európu to občianstvo v rám. A po druhé, treba lepšie vykonávať náležité kontroly v týchto prípadoch. Kto sú tí ľudia, čo si chcú kúpiť občianstvo a aké majú zámery. A taktiež treba preveť, že nejde o špinavé peniaze a tak ďalej. A po tretie, musíme vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by umožnila členským štátom oveľa lepšie mať pod kontrolou, čo sa z daného hľadiska vlastne kontroluje. Ďakujem. Druhým rečníkom za socialistov pani Gabriel Bišov Závko. Ďakujem pekne. Vo vašom povracom liste sa uvádza, že máte osobitnú úlohu, pretože budete eh, konať ako sprostredkovateľka medzi parlamentom a radou, najmä v súvislosti s princípom špicin kandidátov a taktiež nad národnými kandidátkami do volieb. Myslím, že všetci tu prítomní vedia, aká herkulovská eh, úloha to je dostať sa aspoň trošku ďalej v tejto veci. V vašich písomných odpovediach ehm, sa nevyjadrujete dostatočne konkrétne, s akými cieľmi sa chcete do tejto úlohy pustiť. Tvrdíte len, že chcete vyhodnotiť skúsenosti, preto sa chcem opýtať, E, trochu konkrétnejšie, ako vnímate svoju úlohu ako sprostredkovateľky. Už máte nejakú predstavu, ako by ste sa chceli do tejto úlohy pustiť a tiež chcete, tak ako ste uviedli, sa angažovať tieto veci aj v kontexte konferencie o budúcnosti Európy. Mohli by ste sa trochu konkrétnejšie vyjadriť, tak by sme mali zhruba predstavu o tom, ako chcete vykonávať túto úlohu profesionálnej sprostredkovateľky, tak povediac? Ďakujem pekne, pani Bešov, za vašu otázku. Určite je tu ozaj urobiť, treba urobiť veľký kus práce. Je to úloha, ktorú som dostala od e, novozvolenej predsedničky, aby sme sa pokúsili znova a lepšie. Pretože v minulosti sme v niektorých veciach nedotiahli veci dokonca. A napríklad pokiaľ ide o tých e, volebných lídrov a nadnárodných e, kandidátov a tak ďalej. Nechcem sa veľmi vrácať do histórie. Pýtali ste sa na budúcnosť. Takže čo budem robiť v tejto novej úlohe? Vytvoríme skupinu v rámci konferencie o budúcnosti Európy a preskúmame iniciatívy a porovnáme rôzne alternatívy systému na to volebného kandidátu, kandidáta aj nadnárodného postu. Čiže ide, pôjde o mechanizmus, ktorý nielenže naplní, ako by som to povedala, tie potrebné kritériá, čo sa týkajú volebnej aritmetiky, aby žiadna krajina nebola nejako v nevýhodnej pozícii alebo e, v takej pozícii, ktorá by narušovala rovnováhu volebného systému. Okrem toho budeme hovoriť aj o možnosti realizovať tie nadnárodné zoznamy. Hodnotíme plusy aj mínusy, konkrétne. No, pokiaľ ide o plusy, povedala by som toto. Možno nadnárodné zoznamy prinesú viac tej európskej perspektívy alebo európskeho rozmeru. Vnesú niečo takéhoto do kampane, čiže sa nebudeme venovať len národným témam. A toto by mohol byť spôsob, ako napredovať. Pokiaľ ide o mínusy, tak po voľbách tí kandidáti, ktorí budú zvolení, by mali byť v intenzívnom kontakte s volebnými obvodmi, ktoré ich volili. Teda to je veľmi dôležitý aspekt. A pokiaľ je o systém volebných lídrov, to isté platí aj tam. Musíme preskúmať, ako ten systém funguje teraz a hľadať alternatívu, ktorá bude viesť ku zlepšeniu situácie tým, že sa zvýši demokratická legitimita Európskeho parlamentu aj komisie. Pretože ten volebný líder by mal byť kandidátom eh, eh, postu predsedu komisie. Vítam debatu expertov, potom aj politickú debatu, ktorá bude následovať. A treba si stanoviť realistické načasovanie, aby sme niekedy v lete 2020 mohli už prísť s prvými návrhmi. Je mi veľmi ľúto, ale musíme rešpektovať čas, pretože po našom hearingu ešte v tejto miestnosti bude ďalšie vypočutie, takže je mi ľúto. Ja poprosím aj pani podpredsedničku dezignovanú, aby rešpektovala. Takže nadvezujúce dve krátke otázky. Máte nejaký obľúbený model? Hovorili ste, že tu viacej modelov, pokiaľ ide kandidátov. A či sa budete snažiť aj o medziinstitucionálne dohody, ako ich vylepšiť, pokiaľ ide o tieto dve záležitosti. Sľubujem, že budem dodržovať čas, budem <laughs> odpovedať kratšie a kratšie, lebo čas beží. Takže teraz začnem, pretože otázky sú takto. Môj obľúbený model ešte nie zatiaľ. Chcela by som najprv počuť názor expertov a dozvedieť sa o tých plusoch a mínusoch, teda tí kolegovia, čo so mnou robia, vedia, že som zameraná na výsledky a tie výsledky by mali byť výborné, pretože je to v záujme Európy. Ak teda budeme mať nejakú alternatívu, ktorá by splňala potreby našich voličov. Takže je mi ľúto, nemôže byť v tomto teraz konkrétna. A pokiaľ je medziinstitucionálne dohody, myslím si, že to možno nespadá celkom sem, ale aj budem mať možnosť, samozrejme budem o tom diskutovať s Marošom Ševčovičom, ktorý je podpredsedom už potvrdeným e, a zaoberá sa práve inštitucionálnymi vzťahmi. inštitucionálnymi vzťahmi. Ďakujem. Teraz má slovo pána Julia Donát za Libe Renew Europe. Nech sa páči, máte slovo. Pani komisárka, v súčasnosti vláda Maďarska a Polska sú podľa článku 7 E, teda e, krajinami, voči ktorým sa postupuje. Aké kroky príjmete vy, aby polská maďarská vláda rešpektovali tie isté pravidlá ako všetci ostatní, aby teda práva polských a maďarských občanov boli chránené? Chcete nadviazať na rozhodnutie podľa článku 7? To rozhodnutie bolo prijaté v parlamente asi pred rokom. Súčasný prístup komisie je neefektívny. Súhlasíte že to dáva ako zelenú autokratom v rámci EÚ aj v pristupujúcich krajinách. Súhlasíte, že komisia slúži záujmom občanov a nie vlád? Ďakujem za odpoveď. Ďakujem pekne, pani Donát, za veľmi jasné otázky. V prvom rade, pokiaľ ide o právny štát, komisia dohliada na naplnenie zmluvy a týka sa to všetkých členských štátov samozrejme a keď zistíme nejaké systémové porušenie, tak konáme. To bol prípad Polska. A podobne sme sa zapojili aj do debaty o článku 7 na rade vo vzťahu ku vašej krajine, k Maďarsku. Nesúhlasím, že to zatiaľ nevedieť nikam. Vlastne aj tie kroky podľa článku 7 ani som nedúfala, že sa to raz spustí, to konanie, ale predsa len vedie sa veľmi dôležitá rozpráva o tomto rade, na rade. A samozrejme, krajiny majú právo sa vyjadriť k tomu, ako oni vnímajú princíp právneho štátu, ale samozrejme dôležité je, aby členský štát dodržiaval tieto zásady. Ale tu nejde len o tento proces. My ako komisia využívame všetky možné nástroje, ktoré máme dokonca aj postup pri porušení predpisov a to sa týka napríklad teda aj Maďarska a niektoré otázky zrejme nepovedú k dohode s Maďarskom, že by sme sa na všetkom zhodli. A toto je veľmi dôležitá vec. treba z Polsko, takto to poviem, všetky ostatné krajiny e, proste majú nejaký orgán, ktorý ako najvyššia autorita táto Európ, rešpektujú teda Európsky súdny dvor ako najvyšší orgán z hľadiska výkladu európskeho práva. A takže dôležité je, že krajiny rešpektujú rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Aspoň doteraz to tak bolo. A dúfam, že tento významný pilier aj naďalej bude fungovať a že budeme aj naďalej pokračovať v rozprávach o článku 7 a aj v súvislosti s konaním pre porušenie predpisov a napríklad to súvisí aj s určitou kondicionalitou v súvislosti s novým rozpočtom. To je nástroj, ktorý môžeme tiež spravodlivým a transparentným spôsobom využiť a proste európsky daňoví poplatníci proste očakávajú, že budeme lepšie chrániť ich peniaze. Je tu celý rad vecí, ktoré môžeme urobiť a ktoré už aj robíme. A som presvedčená o tom, že určitý pokrok tu dokážeme dosiahnuť. A toto je práve veľmi významná chvíľa. A som presvedčená o tom, že ak budeme všetky nástroje používať tým korektným, spravodlivým spôsobom, môžeme teda dosiahnuť pokrok. Samozrejme, musím, poprosím vás, pani podpredsednička, rešpektujte čas. <laughs> Chcete reagovať? Áno, písomnej odpovedi ste eh, napísali, ja súhlasím, že právny štát sa nedá oddeliť od demokracia základných práv. Pán Reinders potvrdil v vypočutí, že ten ročný cyklus by mohol vychádzať aj z nezávislosti súdov a aj z hľadiska tohoto by sa nadviazalo ešte na demokratické médiá. Dve od krátke otázky. Predpokladá, že výročná správa bude obsahovať celý rad týchto článkov, napríklad právo, na nezávislé mimovládky a akademickú slobodu. Či to tam bude zahrnuté? Áno alebo nie? Druhá otázka. Môžete potvrdiť, že výročná správa bude zahrňať aj odporúčanie, od, špecifické konkrétne odporúčania pre jednotlivé krajiny, tak ako to navrhuje parlament. Ďakujem vopred za, za odpoveď. No, asi by to chcelo dlhšie odpoveď, ale budem stručná. Pokiaľ ide o nový mechanizmus, ktorý sa navrhuje, vychádza z toho, čo navrhuje parlament, ešte navrhol to v roku 2016 a ide o veľmi dôležité prvky tohto návrhu a určite budeme hľad, dohľadať na ústavne, ústavnú vyváženosť, vyváženosť e, e, jednotlivých tých e, mocenských štruktúr v štáte a samozrejme aspekty právneho štátu treba dodržiavať a súdny systém má byť nezávislý jednoznačne, bez korupcie a Okrem toho tam majú byť aj slobodné médiá a pluralizmus. Čiže ide o tieto prvky. Okrem toho tam bude ďalšia vetva práce, kde sa budeme zameriavať na spoluprácu s parlamentom, pôjde aktualizáciu stratégie, ktorá sa týka základných práv, čiže to pôjde ako paralelný proces. A potom tam bude ešte akčný plán pre demokraciu, kde E, sa zahlbíme viac do detajlov, pokiaľ ide o pluralizmus médií, dezinformácie a ochrana volieb. Takže toto sú také tri prúdy aktivít a určite veľmi aktívne a intenzívne budeme spolupracovať aj s Európskym parlamentom. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje za skupinu zelených v mene výberu Liebe Terry Reintke. Ďakujem. Ďakujeme vám, pani dezignovaná komisárka, za to, že ste prišli. Boj za právny štát v EÚ naozaj e, už začal, je v plnom prúde. Pol milióna ľudí sa na vás spolieha, vážená pani dezignovaná komisárka, aby ste obhajili článok 2. Uvidíme, ako sa vám to podarí. Už kolegovia načrtli nedelené útoky na súdnictvo, ale aj na občianskú spoločnosť mimo vládky a na základné práva v Únii. Ja myslím, že sme vystavení naozaj je e, veľkej pasci. Na jednej strane je tu snaha spôsobiť konanie vo veci revízie pravidel právneho štátu, tam sú zaujímavé informácie, ale bez toho, aby to malo nejaké dopady na, na členské štáty. Potom je tu článok 7, ale tento proces sa môže ľahko zablokovať e, na úrovni rady, ak jedna členská krajina, dajme tomu, nesúhlasí. Teda chcem sa opýtať, e, ako zaistíte prepojenia týchto dvoch postupov, v extrémnom prípade aj pri nasadení sankcií a tiež ako chcete zaistiť, že naozaj to bude mať aj skutočné dopady na členský štát, ktorého sa to bude týkať. Ďakujem pekne, pani Rentke. Nebudem teraz hovoriť o finančných sankciách, ktoré ste načrtli. My totiž sme navrhli ako podmienku v rámci nového rozpočtu dodržovanie právneho štátu. My sme navrhli skôr akýsi systém monitorovania Chceme sa uistiť vo všetkých fázach, že základné princípy pravidel čerpania európskych projektov budú dodržané, čo sa týka obstarávania, žiadosti, všetkých ďalších fáz. Toto všetko budeme vyhodnocovať. Nebudeme však uvalovať sankcie ani trestať, nebudeme členské štáty finančne. Chceme využiť tento mechanizmus, ktorý je navrhnutý. Je to teda súčasťou balíka o, o finančnom nariadení. Spustí sa to v prípade dosť zložitých situácií, keď sa ukáže, že neexistuje kontrola nad peniazmi, že sa peniaze zneužívajú a spustíme mechanizmus nie takým spôsobom, e, že sa budú trestať starostovia, primátori, mimovládky, príjemcovia týchto peniazí. Toto totiž nie je cieľom tohto kroku. Chceme, aby vlády mali trošku ťažší systém fungovania v prípade, že sa zistí takéto vážne porušenie. Som rada, že aj fínske predsedníctvo skonštatovalo, že je čoraz väčšia podpora na úrovni rady pre zavedenie takýchto podmienok v rokovaniach o novom rozpočte. Myslím totiž, že by to bol užitočný nástroj. Pani Reintke? Doplnková otázka. kolegyňa spomenula otvorené konania voči Polsku a Maďarsku podľa článku 7. Viete, že v súčasnosti je snaha vylúčiť parlament z tohto procesu. Chcem sa opýtať, či budete našim spojencom, aby parlament bol naďalej významne zastúpený v tomto procese. Máme totiž eh, priame demokratické poverenie od občanov. A moja druhá otázka, ak dovolíte, na otázku toho, ako vnímate svoju úlohu v najbližších 5 rokoch, ste sa vyjadrili, že nebudete druhou um, podobou Franca Timmermansa, že si chcete vybudovať eh, svoj vlastný štýl. Eh, nás by zaujímalo, ako tento štýl bude vyzerať eh, a ako sa bude odlišovať od štýlu Franca Timmermansa. Nám sa totiž páčilo, ako aktívne Franca Timmermans bojoval za právny štát, teda budeme zaujímavom sledovať, ako sa chcete vy od neho odlíšiť. Aký štýl zaujmete vy? Ďakujem aj za túto doplnkovú otázku, pani Rentke. Neviem si predstaviť, ako by Európsky parlament mohol byť vylúčený z postupu podľa článku 7, keď parlament vlastne spustil celý tento proces podľa článku 7. Ja to teda vnímam takto. K tomu, čo som uh, nová podoba Timmermansa, to som si už viackrát trénovala k tomu odpoveď, pretože sa ma na to novinári už pýtali, či budem viac alebo menej ako Timmermans. No Timmermansom nebudem, to je zjavné. Keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je úplne rovnaké. Ale musím jasne povedať, že obdivujem, čo Franz Timmermans dosiahol. Nebolo to jednoduché. Brániť právny štát a základné práva a slobody, to nie je populárna úloha. A to nie je nejakým prekvapením, ale jemu sa to naozaj veľmi darilo. Ja budem naďalej pokračovať v tomto procese, zmobilizujem všetky svoje poznatky, znalosti, skúsenosti, aj skúsenosti z regiónov, kde máme takéto problémy. Tiež eh, chcem využiť aj svoju schopnosť viesť dialog možno, ale budem naozaj eh, neoblomná odhodlaná, čo sa týka tých základných zásad Je to jedna podľa mňa z najsazadnejších otázok, ktoré by sa mali napraviť. A keď budem potvrdená o funkcii, budem naozaj veľmi poctená, že sa budem môcť do tohto boja pustiť spolu s kolegom Didierom Reindersom. Ďakujeme pekne teraz eh, za skupinu ID Liebe Nikolas Fest. Volám sa eh, Rinaldi. Zastupujem kolegu, ktorý sa nemohol dopraviť kvôli problémom s, lie- s lietadlom. Ďakujem pekne. Vážna pani Jorová, pluralizmus médií, to je jeden z základných pilierov demokratického systému. 5 miliónov ľudí v Taliansku má prístup k informáciám, pričom 5 násobok, 24 miliónov používa sociálne siete. A to je rozdiel medzi jednotlivými médiami. Čo urobíte preto, aby všetci občania v Únii mali možnosť využívať slobodu prejavu? Keďže súkromní vlastníci týchto, týchto médií môžu konať cieľene, svojvoľne a to môže podkopať mediálnu pluralitu, dajme tomu internetové stránky, webové stránky, môžu byť zaujaté, je tam možnosť zverejňovať informácie aj v priebehu predvoľnej kampane cieľene môže tieto veci adresovať ľuďom. Existujú politické hnutia bez toho, aby súdy kedykoľvek zasiahli, aj keď sa koná nezákonne. Sloboda prejavu teda sa podkopáva rôznymi spôsobmi. Máte nejaké konkrétne plány, čo chcete urobiť, aby pluralizmus médií naozaj fungoval? Ďakujem. Mám pre vás dobré správy. Sloboda prejavu sa nebude podkopávať rozhodne nie našimi krokmi, pretože keď sa pozeráme teraz na dianie celkovo v novinárskej obci a tom, ako sa zdieľajú informácie, máme verejné nezávislé médiá, ktoré fungujú na slobodnom trhu, potom sú tu sociálne siete, ktoré majú čoraz významnejšiu úlohu, pretože podľa štatistík vidíme v členských štátoch, že čoraz viac získavajú si pozornosť Sociálne siete v niektorých eh, štátoch sú už informácie o tom, že viac ako občanov používa, viac ako polovica občanov používa na zdroj informácií len sociálne siete. Toľko teda na demonstráciu toho, aký to má dopad na verejnú mienku. V každom prípade, čokoľvek, čo budeme robiť v tejto oblasti, rozhodne budeme vnímať slobodu prejavu ako základný princíp, ako nedotknutelný princíp iba že by došlo k nejakému obsahu, ktorý je z zákona zakázaný. Takýchto princípov sa držíme napríklad aj pri zasahovaní voči nenávistným vyjadreniam na internete. Ja budem um, proti šíreniu uh, nejakých návrhov alebo riešení, ktoré by navrhli, eh, že niekto má určovať, rozhodovať o tom, čo by sa malo písať, čo by sa malo zverejňovať v médiách. Nebudú žiadne ministerstva pravdy ani komisári pravdy, to rozhodne nie, ale my chceme, najmä v kontexte sociálnych sietí a platformiem, presadiť väčšiu mieru transparentnosti. Nebudeme diktovať, eh, čo by ľudia mali čítať, alebo čo by sa malo písať. Chceme, aby občania vedeli, aký je zdroj informácií, či je to politická kampaň, kto je za toto kampaňou, kto za ňu platí. Chceme teda presadiť väčšiu mieru transparentnosti v týchto veciach a zároveň chceme, aby platformy sociálnych sietí boli zodpovednejšie, aby zakračovali proti umelému produkovaniu obsahu proti botom, proti falošným účtom, ktoré šíria takéto dezinformácie. súvisí s tým ďalší aspekt bezpečnosti, ale k tomu sa ešte dostanem. Chcete ešte zareagovať, pán Rinaldi? Ďakujem. Teda inými slovami, to znamená, že súkromní manažéri sociálnych sietí nebudú môcť rozhodovať o tom, ako sa zasahne vo forme cenzúry, vznikne nezávislý orgán, teda bude fungovať nezávislý orgán, ku ktorému bude mať prístup, dajme tomu Európsky parlament. V súčasnosti totiž súkromní aktéry, ktorí majú alebo aj nikdy nemajú svoju súkromnú agendu, takto zasahujú. Myslíte teda, že na európskej úrovni sa bude môcť predísť takéto forme diskriminácie, ktorú som naznačil? My chceme, aby platformy zasiahli v prípade nenávistných vyjadrení, na internete a tam, kde sa ukáže, že je to jednoznačné, že to podnecuje nezná nenávisť, e, že to nabáda, dajme tomu, k vraždeniu, tak ako som to videla napríklad aj vo vedení Facebooku v Dubline, tak by sa to malo okamžite stiahnuť. Potom by sa mali zistiť autory takýchto informácií, takýchto správ. Môžu sa e, samozrejme ohradiť, môžu namietať, že takémuto kroku. Myslím, že už sa objavili takéto prípady. My teda chceme, aby takto zasiahli, aby dodržiavali zákon. Pretože ak ide o niečo, čo je zakázané mimo internetu, tak to musí byť zakázané aj na internete. Iná možnosť nie je. Iba by ste chceli nasadiť 100 tisíce policajtov, aby sledovali to, čo sa na internete píše a deje. Čo sa týka dezinformácií, to je trochu iná kapitola. Podľa trestného zákonníka to nie je nezákonný obsah. A tu sa veľmi citlivo stavujeme k tomu, čo robíme, čo chceme od platformy, aby robili. A už som to popísala v odpovedi. Teraz za ECR, koordinátor za AFKO, pán Herr Bourgeois. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de kandidaat vicepresident, Ďakujem pekne, pani dezignovaná podpredsednička. Správne ste poznamenali, že Ursula von der Leyen vás poverila obraňovaním právneho štátu, základných práv a slobod. Sme zjednotení v rozmanitosti, ale nemáme spoločný jazyk. Aké v skutočnosti spoločný jazyk máme? Jazyk osvietenstva. A v Európskej únii sa čoraz viac rozmáha neliberalizmus nielen mimo EÚ, ale aj v rámci EÚ. Povedali ste správne. Ako vaši e, českí rodáci bojovali za miera za slobodu. Tiež ste povedali, že chcete využiť všetky nástroje, ktoré ste k dispozícii v snahe brániť právny štát. Chcem sa pýtať, ako presne to chcete robiť a aké ďalšie nástroje budete považovať za potrebné. Ďakujem pekne, pán Bourgeois, za otázku. Ako konkrétne brániť právny štát? Spomenuli ste to v kontexte neliberalizmu, ktorý sa v súčasnosti vzmáha. Ja som presvedčená, že máme jasný kritérium demokracie, slobodné voľby a zároveň nezávislé súdnictvo. A preto sme veľmi hlboko znepokojení, keď vidíme, že v niektorých štátoch nie sú celkom nezávislé sudcovia. Niekedy sa to snažím vysvetliť tým, ktorí nie sú celkom právnici. Našťastie nie sú všetci právnici. Niekedy to porovnávam tým, že dajme tomu, ak váš e, futbalový klub hrá zápas, musia hrať do kopca a nie je tam rozhodca. Ako by sa vám páčil takýto zápas? E, je to podobná situácia, ako keby vlastne v spoločnosti nefungoval rozhodca. My sa rozhodne však tejto otázke stavíme spolu s odpovednosťou. Už sme otvorili konanie voči krajinám, kde sa objavili problémy. Už som spomenula konanie podľa článku 7 a teraz sa chystáme spustiť eh, veľmi podrobnú analýzu a hodnotenie súvisiace so všetkými členskými štátmi na základe návrhu Európskeho parlamentu z roku 2016, aby sme získali jasný prehľad o tom, aká je situácia. Kritizujú nás aj kvôli tomu, že nevyužívame to isté hodnotenie pre všetky krajiny, že eh, len niektoré krajiny kritizujeme, nie. Musíme prijať také kroky, ktoré by fungovali ako prevencia a na toto sa bude zameriavať tá výročná revízia právneho štátu. Tento proces chceme spustiť, malo by sa to v tom prvom kole uzavrieť na budúci rok, na jar a potom budeme mať desný prehľad o situácii v krajinách únie. Podľa mňa je to dôležitý krok Nesmieme tiež zužovať diskusie o právnom štáte len v úvodzovkách len na nezávislosť súdnictva. Je to totiž o mnoho širšia problematika, preto chceme pokryť aj ústavnú rovnováhu v krajine, tiež mediálnu slobodu, korupciu. Verím, že to priniesli e, za relatívne krátke obdobie pozitívne výsledky. Pán Buržua, doplnková otázka. Isté, že nie je to len o tom, že musíme dbať na to, aby sa dodržovali princípy právneho štátu v EÚ. Spomenuli ste Európsky súdny dvor, prípad Araniosi, ktorým sa zaoberal súdny dvor. Súviselo to s otázkami zvrchovanosti. Mala by existovať možnosť v prípade, že základné práva podozrivých eh, neboli porušené. A chcem sa k tomu opýtať veľmi konkrétne, či v súvislosti s európskym zatýkačom, či súhlasíte, že by sa mali predsadiť kontrolné mechanizmy v prípade porušovania základných práv. Myslím, že charta základných práv je v platnosti, ale predovšetkým všetky zákony Dajme predsa a, a má patronát Európsky súdny dvor. Súhlasíte? Áno, beročné analýzy a iné analýzy dokazujú, že súdny dvor má veľké slovo, je rozhodujúci orgán a tiež je to faktor, na ktorý e, krajiny priliadajú. Vy ste vlastne vystihli tie jadro veci a síce, že sa musíme držať tých istých zásad e, a tie isté princípy musia byť rovnako chránené. Teda e, právny štát aj základné práva, inak nebude fungovať spolupráca v oblasti súdnictva. Európsky zatýkač je takým veľkým úspechom, takým úspešným nástrojom v súdnej spolupráci. Keď existujú tieto medzery, tak to spôsobuje problémy. Preto je to hlavný úloh pre môjho kolegu Didiera Reindersa bude práve to napraviť. Nechystáme sa revidovať európsky zatýkač, ale pozrieme sa na to, ako funguje tento nástroj a ešte z praktického hľadiska v súvislosti s mierou štandardov vo väzniciach. Ja som ponúkla členským štátom poradenstvo informácií o tom, ako využívať aj prostriedky z európskych zdrojov, aby sa zvýšila úroveň štandardov vo väzniciach. Až tak dobre sa to neujalo, teda ešte v tom pokračujeme. Ďakujem. I want to be clear. One ja chcem to povedať, poviem to ešte raz, jasne, jedna minúta na otázku, dve minúty na odpoveď, jedna minúta na doplňujúcu otázku, jedna minúta na ďalšiu odpoveď. No a ďakujem pekne. No a slovo teraz zostáva pani Ansof Pelletier, skupina GUNGL. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, vítam vás v Polsku, v Maďarsku, Taliansku. Vláda prijela Eh, zákony na obmedzenie práva na manifestovanie. No a videli sme eh, policajnú brutalitu v rôznych štátoch ako Španielsko alebo Rumunsko, ako eh, Francúzsko tiež čelí takéto skutočnosti. Sloboda zhromažďovania a združovania sú základné slobody, ktoré sú zakotvené v charte základných práv Európskej únie, no a policajná brutalita a proti, opatrenia do, proti nedostatočne dodatočne doteraz prijaté nie sú e, dostatočné. E, vidíme osoby, ktoré sú obeťou policajnej brutality, ako žurnalisti, e, ako ekologickí aktivisti, proti ktorým bol použiteľ slzný plyn, odborári, ako aj bojovníci za ľudské práva. No, vážená pani komisárka, ako, alebo teda rezignovaná komisárka, ako vy budete bojovať a garantovať tieto práva, ktoré sú neodsúziteľné. Ďakujem pekne, Sloboda. Uh Združovanie je samozrejme jedna z základných slov, ktorú treba chrániť. No a my neustále sledujeme situáciu v členských štátoch, keď sa objavia, objavia podobné eh, prípady v prípade potreby. Eh, to vidíme dialog s členskými štátmi. No a v týchto konkrétnych prípadoch eh, musím povedať, že ja som sa nezúčastňovala rozpravy, pretože to bolo viac v kompetencií môjho kolegu, ktorý zodpovedá za bezpečnosť, pretože toto je medzi iným tiež otázka bezpečnosti. No a skutočne toto je z toho, čo musíme urobiť členskými štátmi na to, aby sme zaručili bezpečnosť v prípade, keď ľudia chcú vykonávať svoje právo na slobodu zhromažďovania. Takže ja to považujem za veľmi dôležitú vec. Ďalšia dodatočná otázka. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, ja by som teraz sa rada spýtala niečo eh, na problémy, ktoré majú MVOčky eh, pri konaní svojej misie v všeobecnom záujme. Pán Reinders minulý týždeň povedal, že financovanie a mm, vzdelávanie sú prostriedky pre MVOčky, ale skutočnosť je úplne iná. Dnes hovoríme o právnom štáte. Myslíme, že prístup k financovaniu a vzdelávaniu je dostatočná. Ja som si prečítala za záujmu vaše písomné odpovede a mne sa nepáči dostatočne, dostatočne veľa nespomínate dostatočne veľa mimovládny sektor a občianských aktivistov. No a no, nám pomáhajú bojovať proti dezinformáciám. Minulý týždeň sme sa stretli s Karolou Rakete, eh, ktorá, ktorú uražili iní kolegovia v tomto výbore, tiež sa hovorilo o kriminalizácii MVOčiek, takže sa pýtam, komu dnes sa MVOčky no, alebo na koho sa môžu obrátiť v rámci komisie, keď sa stanú obeťami útokov a budete sa vy konkrétne angažovať, aby ste im pomáhali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja myslím, že už som bola ich eh, kontaktnou osobou v súčasnej pozícii. Veľakrát som sa stretávala s zastupcami MVOčiek z niektorých členských štátov, ktoré neboli pozitívne, pretože hovorilo sa tom o zmenšovaní priestoru pre ich prácu, o vyhrážkach, o náročných pracovných podmienkach, tiež o zmenšujúcom sa priestore znamená v legislatíve, takže ja by som rada pokračovala a aj naďalej bola ich konkrétnou a kontaktnou osobou, čo sa týka financovania hlavne VOČ, ktoré ehm, sa venujú sociálnej práci, tak finančných prostriedkov, ktoré sa dajú používať na veľmi užitečné pro, projekty no a rovnako programy pre uh, ehm, čenské hodnoty otázky jeho využitia to budú to, toto bude praktický nástroj, musím povedať nie len, ale aj pre MVOčky, ktoré pracujú v oblasti sociálnej práce, ale tiež v oblasti základných práv, rovnosti pred zákonom, orgány zaručujúce rovnosť príležitosti a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme ukončili prvé kolo otázok v rámci tohto vypočutia a začneme druhým kolom. No a slova ako prvá dostáva pani Danuta Hübner, EPP, koordinátorka z výboru AFKO. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem. Vážená pani dezidovaná komisárka, od roku 2011 je tu medziinstitucionálna dohoda medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom registre par- transparentnosti. Je tu dobrovoľný register pre lobbystov, je tu spoločný sekretariát vedie parlament, je tu etický kódex a, a mnohé ďalšie pravidlá. A v septembri 2016 komisia rozhodla, že príjme nový zmenený návrh pre medziinstitucionálnu dohodu a dohodli sme sa s radou, že tri inštitúcie pokračujú v rokovaniach a príjmu dohodu medzi troma inštitúciami. Odtedy sa Eh, dosiahla Potom komisia hm, po roku a pol stratila záujem o rokovania. Oni odišli od rokovacieho stola napriek odlánosti rady a parlamentu. Takže teraz sú rokovania prerušené. Moja otázka je, ako testovať váš záväzok, vaše odhodlanie opätovne otvoriť rokovania. Ďakujem pekne, pani Hybner. Ja môžem potvrdiť, že ja mám veľmi veľký záujem nie len, je to v mojom poveracom liste, ale je tu všeobecný záujem, čerstvá energia opätovne otvoriť dialog so spoluzákonodarcami parlamentu a radov. My okrem iného musíme hovoriť o dvoch veciach. Poprvé register lobbystov, teda pardon, troch veciach. Register lobbystov, o tom, ako ho budeme používať, či bude povinný alebo dobrovoľný to treba detálne prediskutovať. Druhá vec je prístup k dokumentom. No a tretou vecou je, ako zaručiť, že v každom momente legislatívneho procesu bude zaistená transparentnosť toho, čo robíme a kde, kam smeruje ten postup, celý proces. Ja som presvedčená o tom, že ľudia majú právo na to vedieť, čo robíme a čo zamýšľame. Vo väčšine prípadov výsledok našej práce vedie k novým povinnostiam, ktorých opäť občanov, to sú dôležité veci a my musíme byť čo najtransparentnejší. Takže, keď hovoríme o registri transparentnosti, tak momentálne je tam e, zhruba 12 tisíc registrovaných subjektov. Komisia môže ísť príkladom, pretože my používame ten register, pretože sa neuskutočne jedné zasadnutie bez registrácie. No a ja myslím, že by to bol moment pre parlament, aby sa tým zaoberal v plnom rešpektovaní slobody mandátu. Nehovoríme o komunikácii s voličmi, občanmi, ale hovoríme o lobbystoch keď nič hm, zle proti lobbystom, ale vieme, že zastupujú niekoho záujmy. Takže musíme byť transparentní v tom, ak sa s nimi stretávame, čo od nás chcú. No a k prístupu dokument, k dokumentom, to je podobná záležitosť, treba sa hm, zobrať možnosťou, hlavne zlepšenia prístupu k dokumentu na základe návrhu ombudsmanky, mne sa ten návrh páči, mali by sme sa k nemu vrátiť a na rade prebieha dlhá dôležitá debata, kde oni hovoria o vyváženosti, transparentnosti a efektivity. Pani, no dobré, aj z tohto hľadiska sa na to treba pozrieť. Toto sú dôležité veci, aby sa o nich hovorilo v obnovenom dialogu. Musíme sa pozrieť inými uhlu, a čo sa týka legislatívneho procesu, tak sa tým treba zaoberať rovnako ako postupom komitológie. Chcete položiť doplňujúcu otázku? Ďakujem pekne. Ja som chcel povedať, že Európsky parlament je jediným parlamentom v európskom v demokratickom svete, ktorý nemá právo iniciatívy. Pani von der Leyen ukázala odhľadne niečo s tým robiť. No a ja sa chcem pýtať vás, ako vidíte, sme v tomto práve alebo iniciatívnom práve Európskeho parlamentu, prečo sme priamo zvolení. Áno, ďakujem pekne za túto druhú otázku. Ja myslím, že zvolená predsednička myslela pozitívny signál Európskeho parlamentu. Ona chcela podporiť právo iniciatív, právo na iniciatívu Európskeho parlamentu ak Európsky parlament bude konať eh, väčšinou svojich, eh, svojich eh, poslancov, príjme uznesenia, aby sa komisia prijela legislatívnu iniciatívu, takže komisia bude konať plným rešpektovaním princípu kondicionality, subsidiarity. Takže to je oficiálna odpoveď, ktorá je plne v súlade za oznámením zvolenej predsedničky. Ja som ochotná to podporiť, pretože z tohto mandátu, z mojich skúseností musím povedať, že komunikácia s parlamentom bola vždy veľmi dôležitá, ale väčšinou to bolo neformálne. Ja som dostal množstvo dobrých návrhov a musím povedať, že mi pomohli, ale nie že parlament chce, aby to bolo zakotvené formálne. No a ja to podporujem v súlade s tým, čo prislúbila predsednička alebo novozvolená predsednička komisie. Ďakujem pekne. Slovo dostáva teraz pani Grapíny. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Ja vám želám, želám veľa šťastia, alebo chcela by som vám zaželať veľa šťastia na úvod. No a aj keď vy už ste úplne na písomné otázky, hovorili ste o tom aj tu, ráda by som spýtala na konsolidáciu demokracie a transparentnosť, čo je súčasťou vášho povarovacieho listu, veľmi konkrétne vy ako dezignovaná podpredsednička komisie, ak budete potvrdená vo svojej úlohe, čo konkrétne urobíte, na to, aby ste zlepšili úlohu komisie pri zavádzaní ambicióznych opatrení na zlepšenie transparentnosti pre všetky inštitúcie. Čo konkrétne urobíte na to, aby spoločné hodnoty Európskej únie boli rešpektované a na to, aby sa obnovila a vzrástla dôvera občanov v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Grapíny. Ja myslím, že komisia už teraz ide príkladom, pretože máme veľmi prísne pravidlá súvisiace s transparentnosťou a to nie je len povinné používanie registra transparentnosti, tiež o to, ako zverejňujeme dokumenty, ako vedieme rokovania. Som hrdá na to, čo robia moji kolegovia, Cecilia Malmström v rámci obchodných rokovaní a tiež rokovania o Brexite my sme skutočne využili možnosť operatívu transparentnosti. No a moja skúsenosť s registrom transparentnosti je veľmi silná. Viete, že ja som sa zaoberal niektorými veľmi závažnými prípadmi. Vidím Dieselgate, napríklad, Dieselgate napríklad, ochrana údajov, to bola dlhá sága celého digitálneho sektora. Rovnako prípad prania špinavých peňazí. A financovanie terorizmu tomu veľmi dlhá sága. Ja som sa cítila veľa bezpečnejšie a slobodnejšia pri rozhodovaní, keď som mohla povedať, že som sa stretla s týmito organizáciami, ľuďmi. Všetko je to uvedené v transparen- registri transparentnosti, prečítajte si to a potom budete vedieť, koho záujmy chránim. Ja chránim vždy záujmy európskych občanov. To je moja odpoveď. My máme prísne pravidla na komisii. Boli by sme radi, aby ostatné inštitúcie sledovali tento príklad. Samozrejme s ohľadom na špecifika inštitúcií a je dôležité, aby komisia pokračovala v tomto trende. Chcete zareagovať? Ďakujem veľmi pekne. Vy ste mi neodpovedali na to, čo urobíte na to, aby sa zlepšila dôvera občanov. No, skúškou pani komisárka mohla byť eh, vašej úprimnosti by sme spolupracovali na ochrane spotrebiteľa v rámci tohto mandátu, aký bol váš najväčší úspech a najväčšia prehra v rámci tohto mandátu, ktorý končí. Ďakujem pekne. No, ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Ja chcem povedať, že dôvera občanov sa zvýši tým, čo hovoríme tu. Budú vedieť, čo robíme, prečo to robíme, budeme hovoriť s ľuďmi pochopiteľným jazykom, nebudeme brániť žiadne skryté záujmy, nebudeme robiť kulárnu politiku a že budeme komunikovať rýchlo, pretože niekedy naše odpovede sú, prichádzajú neskoro na no čo sa týka mojich výsledkov, kolektívne žaloby, to samozrejme stále na to sa ešte pracuje úrad Európskeho prokurátora, to je veľký, veľká vec. Všetko, čo robíme v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, to je dôležité, pretože sa nám podstave podarilo zastaviť rôzne veci s témovými reakciami, takže myslím, že robilo sa skutočne veľa vecí, avšak Didier Reinders ešte bude mať na čom pracovať všeobecné nariadenie pre ochranu údajov tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. teraz koordinátor Renew Europe, Pascal Durand. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ďakujem pekne pani Jourová, ďakujem za to, že ste, že ste uviedli aj citát Václava Havla. Bolo to ehm, pekne pripomenúť si túto veľkú osobnosť. No a na to, aby som zareagoval na to, čo povedala pani Grapíny, mohli by sme tiež hovoriť o práci, ktorú ste e, zrealizovali pre e, whistleblowerov, oznamovateľov. No, ste veľmi dobrú e, smernicu. No a vy ste tiež povedali, že komisia je strážkyňou zmluv No a e, ja chcem povedať, že to si treba stále pripomínať. V AFKO máme opakovane problém s otázkou udelenia absolutória rozpočtu rade. E, už viete, že e, komisia dá informácie o použití miliónov eur, ktoré súvisia s jej aktivitami. Komisia 2014 povedala, e, že e, v 2016 hlasovali, e, dobe, takže vážená pani predsednička, pomohli ste parlamentu, pomôžete parlamentu a občanom, aby sa vniesla do otázok rozpočtu rady transparentnosť. Ďakujem pekne a vyviniem maximálne úsilie, pretože to bola moja snaha uh, veci transparentnejšie, čo zlepší dôveru, takže ja sa budem tejto oblasti špecificky venovať a, a budem sa snažiť o radu mojich expertov. Však je tu právna podmienka, ktorá umožňuje rade zverejniť informácie, avšak um, ak tu nebude žiadna právna prekažka, tak nevím dôvod na to, aby rada zverejnila informácie. No a udelenie absolutória, to je o peniazoch, o obrovských sumách, o peniazoch, ktoré používajú členské štáty. Takže ja som tu za maximálnu mieru transparentnosti. Takže ja môžem prislúbiť len toľko, že ja v každom prípade sa budem snažiť s väčšiu mieru transparentnosti, aj keď je to rada a ja musím povedať, že komisia tu má len obmedzené právomoci, alebo takmer žiadne, ale nejaká právna autorita by sa dala v tomto využiť. Ďakujem, že ste ocenili smernicu o whistlebloweroch. Rada pre spravodlivosť to prijala dnes, takže z toho sa veľmi teším. Bolo to jedna z náročných vecí, kde sme veľmi pozorne zvažovali, aby sme nevytvorili tiež priestor pre to nesprávne oznamovanie. Dôležitá bola otázka, ako rozlišujeme s dobrým a zlým whistleblowerom, ako využiť tie kanály, ako im umožniť využívať kanály pre informovanie Takže bolo to skutočne náročné. Aj ten trialog bol veľmi náročný. A vďaka parlamentu sa nám podarilo, myslím, dosiahnuť dobrý výsledok. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka. No a keďže ste o tom hovorili, tak by som rád hovoril ja o otázkach trialógu. Nemyslíte, že to je nejaká obsesia proti rade, ale keď ste vy o tom hovorili, tak nadviažem na to niektorí hovoria že trialógy sú také, taká čierna skrinka európskej demokracie. Možno je to prehrané, ale z časti eh, je za tým, hm, je v tom trochu pravdy. Ako si predstavujete, že by sme mohli zlepšiť transparentnosť trialógov a, uh, informovanosti a informovanosti rady a, má právomoci a spoluzákonodarcu z toho, aby musela splňať rovnaké kritéria transparentnosti a demokracie. Takže mohli by ste povedať niečo ako otázka trialógu. Keď niečo s tým budete robiť, tak sa chcem spýtať, čo? V prvom rade si myslím, že pokiaľ je o trialóg, hlavne pokiaľ je o trialóg ako záverečnú etapu príjmania legislatívy, mali by sme byť čo najtransparentnejší. Ja sama som už absolvovala mnoho trialógov a prekvapilo ma, ako rýchlo návrh e, sa v tom procese menil. Hľadali sa kreatívne riešenia priamo na mieste a uvedomila som si, že toto je naozaj jediný spôsob, ako to robiť. Dospäť ku kompromis, kompromisu, hej? A zároveň malo by to byť transparentnejšie a to je tá chvíľa, kedy aj Mm, tie pozície jednotlivých aktérov by mali byť dobre známe. Čiže na, treba, že tu pracujeme na návrhu ombudsmanovi a samozrejme predsedníctvo má záujem o toto a hlavne voči, vo vzťahu k trialogom prístup k dokumentom je veľmi aktuálna téma na rade a určite sa vrátime aj k rozprave o tom, ako urobiť tie trialógy ešte transparentnejšie a musíme nejakú energiu investovať do tohto modelu. Za EPP a Juri, pán Jiří Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani Jor, vážená pani Jorová, veľmi kvitujem vaše vystúpenie. A to, že sa v ňom často zmienujete o otázke právneho štátu, pokladám to za kardinálnu súčasť vašej kompetencie. Asi sa zhodneme na tom, že súčasťou právneho štátu je aj princíp zákonnosti trestného stíhania, teda možnosť trestať niekoho iba v prípade, ak porušil zákon, teda trestný zákon. Na základe týchto princípov by som rád poznal váš názor na konkrétny výrok konkrétneho politika Ide o predsedu vlády Českej republiky, pána Andreja Babiše, ktorý v roku 2018 konštatoval, že v jeho krajine, teda v Českej republike, je možné objednať si trestné stiahanie a pravdepodobne dostať niekoho do väzenia. Mňa by zaujímalo, či s týmto výrokom súhlasíte, aký máte na názor a hlavne, a až budete, teda dúfam, že budete na funkcii podpredsedničky komisie je zodpovednej za právny štát, ako budete reagovať, keď niektorý z vrcholných predstaviteľov členských štátov bude e, prichádzať s takýmito silnými výrokmi na tému fungovania právneho štátu vo svojej krajine, krajine a teda aj v celej EÚ. Ďakujem. Dovolím si odpovedať vo svojom jazyku, teda v jazyku, v ktorom sa ma pán pospíšil spýtal. Rozdiel, aby som odpovedal do dvoch kategórií. Jednak eh, asi viete, že ja sama som sa ocitla vo VSB v roku 2006 na základe úplne lživého obvinenia, ktoré bolo súčasťou špinavej politickej hry. Takže ja môžem vykladať ságy o tomto, ako sa cíti človek, ktorého zomelie trestná justícia, ktorá je v službách štátu a politikov. Domnívam sa ale, že od roku 2006 Česká justícia urobila e, veľký krok dopredu, absolvovala dlhú cestu a posunula sa vpred. A, a či už by to bol premiér mojej krajiny alebo inej krajiny, Nesúhlasím samozrejme, že dnes je možné objednať si e, nejaké trestné stíhanie. Neverím tomu. A naopak, v plnej miere dôverujem českým justičným orgánom, prokuratúre, štátnemu zastupiteľstvu, že teda konajú nezávislo, nestranne a plnia úlohu, ktorú daný orgán, respektíve dané orgány v právnom štáte plniť majú. Ďakujem pekne za vašu reakciu, ale veľmi by som prosil ešte o reakciu na druhú otázku. Tu pokladám za hlavnú, pretože Česká republika tu bola uvedená len ako príklad. Zaujímalo by ma, keď v situácii, keď budete zodpovedná za právny štát v Európe, či si myslíte, že je nutné a správne, aby komisia, prípadne vy ako priamo predstaviteľka komisia, ktorá to má na starosti, E, že takéto výroky členských politikov, či má na to komisia reagovať alebo nie. Čiže takéto výroky, ktoré môžu poškodiť práv, princíp právneho štátu v členských štátoch. Či proste len e, si ne, prejsť nevšimnutím takéto nejaké výroky, alebo či tomu má komisia venovať pozornosť. Nech sa páči. Ja som už počula toľko rôznych až niekoľko hrozných výrokov zo strany e, európskych politikov, že som mala veľkú chuť to komentovať, ale väčšinou my komentáre politikov nekomentujeme a my práve ako komisia reagujeme e, ako orgán, ktorý dohliada na dodržiavanie zmluv a e, zameriavame sa na tie zákony, ktoré prinášajú potom E, vyššiu nezávislosť justície a tak ďalej. Povedala by som, že je dobré, že sa komisia nepletie do domácich záležitostí v tom zmysle, že by komentovala výroky jednotlivých národných politikov. Aj keď samozrejme niekedy mám chuť to urobiť. Teraz má slovo Pán López Aguilar, ďakujem pekne. Pán, pani dezignovaná podpredsednička Jurová, povedali ste, že pán, pán López Aguilar má slovo. Mená samozrejme sú dôležité, záleží na nich. Pán Skina ako tiež spomínal, hovoril, že treba aj keď sa uviedol Shakespeare ako príklad, alebo Umberto Eco. Čiže vy ako komisárka, ktorá budete mať na starosti hodnoty a transparentnosť, budete veriť, viesť aj skupinu e, za novú Európu. Teda. A tá konferencia, ako zabezpečí, že tá konferencia nebude len obyčajnou rutinou a, a že sa bude prihovárať európskym občanom. Hlavne E, občianským organizáciám, respektíve organizáciám občianskej spoločnosti a z hľadiska budúceho fungovania, ako chcete zabezpečiť, že komisia pôjde aj ďalej, než že by sa navzájom kontrolovali e, partnersky členské štáty a že ako do tohoto za, komponujete prácu nezávislých expertov, tak ako napríklad na Rade Európy existuje Benátska komisia. Ďakujem pekne, pán predseda, za otázku. Samozrejme, z hľadiska obsahu toto určite je dôležité, rovnako aspoň, aspoň tak dôležité ako ten názov. Dôležitý je samozrejme ale predovšetkým obsah. Preto musíme mať jasno v tom, prečo sa sústredíme na hodnoty a transparentnosť. Nebude to určite jednoduchá úloha, pretože niekedy sa to vníma ako abstraktné slovo, abstraktná kategória nejaká a musíme sa vynasnažiť, aby bolo jasné, čo robíme a čo plánujeme. Čiže pôjde, ako som už naznačila, o tri prúdy – Jednak pôjde o e, pravidelné vyhodnotenie e, právneho štátu a tam práve súvisí aj to, čo ste spomínali, to peer review, partnerská kontrola, partnerské hodnotenie a vyváženosť ústavných e, princípov a myslím nezávislosť justície, korupcia a médiá, toto sú tiež tie dôležité témy. A potom E, snaha o posilnenie demokracie cestou demokracie, boj proti dezinformáciám, pluralita médií v tom širšom zmysle. A tá tretia vec, budeme pracovať na aktualizácii stratégie, ktorá sa týka základných práv. Čiže základné práva, právny štát a demokracia. Čiže toto budeme sledovať troma prúdmi našej práce a budeme určite očakávať veľkú angažovanosť parlamentu. Pokiaľ ide o základné práva, tak samozrejme vykonám náležité, náležitý monitoring, aby sme mohli e, patrične urobiť všetko, čo je potrebné. A chcela som zdôrazniť, že nechcem byť nejak mnoho v kancelárii. Chcem byť vonku, v teréne. Čím viac, aby som debatovala s ľuďmi Čiže nielen s tými, ktorí už sú presvedčení, ale viete, aká býva situácia, keď sa organizujú konferencie, tak väčšinou sa vždy hovorí, hovoríme s tými, s tými ľuďmi. A už teda hovoríme s tými, ktorí majú podobný názor ako my. Ale práve, že chcem hovoriť aj so študentmi v členských štátoch. A chcem urobiť oveľa viac, aby som e, im umožnil lepšie pochopiť, o aké hodnoty sa snažíme. Nech sa páči, pán López Agrál, ďalšia otázka. Veľmi v krátkosti by som nadviazal hľadne poslania vášho portfólia. Ste presvedčení o tom, že všetky členské štáty v plnej miere naozaj naplňajú Európsku chartu ľudských alebo základných práv, aj pokiaľ ide o menšiny. Možno niektorým vládám sa to až tak nepáči v niektorých štátoch, eh, treba pokiaľ ide o LGBT, o Romov, o niektoré iné menšiny. Teda ako za, zaistiť, že tieto hodnoty budú súvisieť a budú napojené na európsky spôsob života, práve ako aj pán podpredseda Skinas o tom hovoril v súvislosti s článkom 2. Som v plnej miere zaangažovaná, aby som pokračovala v tom, čo som robila doteraz. A opakujem, využijeme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, predovšetkým ide o monitorovanie plnenia alebo naplnenia princípov európskeho, európskych zákonov. Hlavne mám mysli teraz tú chartu, ktorá sa týka ochrany menšín, ochrany základných, základných práv vo všeobecnosti. Ale ide o rámcové rozhodnutie ohľadne boji proti xenofóbii a členské štáty eh, mali tento predpis implementovať už pred dvoma rokmi a pokiaľ je média, tak komisia začala eh, už rozosielať eh, dopisy, pretože vidíme, že tam nie je dostatok toho plnenia a uplatňovania tej legislatívy. Totiž stále sme ešte v procese, že je tu niekoľko konaní kvôli porušeniu predpisov. Ďalej smernica o kvalite. Tam to je to isté. Monitorujeme, čo robia členské štáty, ale nie len monitorujeme, či plnia, e, respektíve, či je súlad medzi národnou legislatívou a európskymi zákonmi a ako sa to uplatňuje v praxe, ale kontrolujeme aj príslušné orgány ekvivalentné v členských štátoch. A to je už vlastne ďal, ďalšia otázka. Už som prekročila čas? Pardon. Chcela som povedať ešte niečo o tých ekvivalentných orgánoch, ale už čas mi nedovolí. Som veľmi flexibilný, ale neviem, či pán López Aguilar bude tiež taký veľmi flexibilný, keď bude on viesť zasadnutie. A teraz odovzdávam teda vedenie schôdze pánovi Lópezovi Aguilarovi. Takže už sme v polovici a budeme pokračovať so znamom rečníkov. Ďalším teda, teraz nastupuje pán Daniel Freund za AVKO. Nech sa páči. Ďakujem pekne za zodpovedanie našich otázok. Takže Európska komisia hodnot odhaduje, ale v podstate obvykle podľa odhadov sa vždy nejaká časť rozpočtu stratí kvôli korupcii. A určite tomu súvisia aj s postom niektorých politikov vrátane toho štátu, odkiaľ aj vy pochádzate ale nemám rád slovo korupcia, nech sa kdekoľvek deje. A, a je samozrejme veľmi dôležité sledovať situáciu v oblasti korupcií. Čiže každoročne, keď budete skúmať eh, korupciu, predpokladám, že budete odporúčať jednotlivým členským štátom, ako to riešiť. Dôležité, aby Európska únia bola tým lídrom v boji proti korupcii, aby sme si urobili poriadok vo vlastnom dome. Čiže keď hovoríme vyše 50-percentný vplyv lobbystov a za posledných 5 rokov sme tu videli aj tu konkrétne 24 porušení eh, príslušných predpisov. Takže ako zabezpečíte, že komisári aj europoslanci už proste eh, ako budú pristupovať k otázkam riešenia etických pochybení? Nech sa páči odpoveď. Ďakujem pekne, pán Freund, za vašu otázku. Jednak poprvé, korupcia. Áno, chceme zahrnúť to ročné vyhodnocovanie korupcie do výročnej správy a hodnotenia v súvislosti s princípmi právneho štátu. Pretože korupcia je taký aspekt, ktorý býva často súčasťou takého vývoja v členskom štáte, kde práve dochádza k ústupu od princípov právneho štátu. A má to potom samozrejme dopad aj na súdnictvo, aj na prokuratúru, keď nereaguje na konkrétne zistenia. A to je práve znak toho, že tam niečo nie je v poriadku. Takže určite budeme sledovať korupciu systémovo a budeme pokračovať v tom, že budeme robiť dve veci. Korupcia jednak, je tu korupcia v súvislosti s európskym semestrom a to je faktor, ktorý poškodzuje ekonomickú situáciu v členských štátoch. Takže na tomto budeme pokračovať v týchto analýzach. E, viac je to ekonomického než právneho charakteru. A okrem toho budeme nadalej sledovať korupciu aj z hľadiska právneho, e, z hľadiska e, určitého, určitej tabulky, určitého skóre, e, pokiaľ ide o právne aspekty, ako dlho sa riešia také prípady a tak ďalej. Čiže tam bude ten európsky semester plus ten, to skóre spravodlivosti. A okrem toho teda budeme využívať rôzne kanály, využívať cestu cez členské štáty, aby sme získavali údaje z rôznych zdrojov, od GFK, z OECD a tak ďalej a tak ďalej. Etický orgán Opávam sa, že mi neostáva čas. Ale nech sa páči, dokončite. Len vám oznamujem, že už ste prekročili čas. A to kladivko ma znervozňuje. Hlavne teraz by som chcela hovoriť o niečom veľkom. Nezávislý etický orgán určite potrebuje nejaké zastrešenie, by som povedala. Musí totiž skúmať systémy a aj príslušné e, interné predpisy a etický kódex a musí nájsť také prípady, ktoré musí riešiť potom ten etický odgár. Potom by tam mal byť ešte nejaký poradný orgán, ktorý by e, poukazoval na to, aké konkrétne prípady si budú vyžadovať, ktoré alebo aké sankcie. Je to len na začiatku a chcem len potvrdiť, že ozaj som veľmi vážne rozhodnutá, aby to začalo poriadne fungovať už čoskoro. Nech sa páči, pán Freund, následná otázka. Minúta. Ďakujem. Chcel som nadviazať na to, čo bolo povedané pred chvíľou. Lobbysti. K tomu registru lobbystov e, to bolo cieľom už predchádzajúcej komisie vytvoriť povinný register lobbystov, ale v povracom liste predchádzajúcej komisie e, sa tiež jasne hovorilo o tom, že bude snaha presadiť vyvážené konzultácie s lobbystami a takéto znenie e, sa nenachádza vo vašom povracom liste. Bude teda táto snaha pretrvávať, aby bola teda zaistená rovnováha z hľadiska pôsobenia lobbystov a súhlasíte tiež s tým, že hlavným cieľom je uzavrieť rokovania o tomto povinnom registri a tiež presadiť, aby rada sa stala súčasťou konečne tohto rámca povinného registrovania lobbystov. Pani Jourova, nech sa páči, áno. Chcem, aby rada tiež bola súčasťou rokovaní. Myslím, že by mali platiť rovnaké podmienky pre všetkých, aj pre radu. Keď som si prečítala správy, teda zápisnice eh, z zasadnutí rady, čo sa týka dostupnosti dokumentov, pochopila som, že to nebude jednoduché Niektoré z krajín majú argumenty, musíme dosiať rovnováhu medzi plnou transparentnosťou a možnosťou viesť rokovania čo najefektívnejšie. Áno, že, isté, že to chápem. O to sa teda budeme snažiť. Ja som odhodlaná pustiť sa do takéhoto dialogu, čo ste hovorili o tej rovnováhe. Pozriem sa na to, čo ste naznačili. Thank you. Now the next floor goes... The next... Ďakujem pekne. Nikolas Fest ako ďalší na minútu. Ďakujem, pani Jurová. Máte na starosti hodnoty a transparentnosť, ale moja otázka znie, čo vnímate pod pojmom hodnoty? Tri aktuálneho momentu alebo hodnoty konzervatívnych občanov. Ste teda ochotné pracovať aj konzervatívne hodnoty, napríklad e, právo na život u nenarodených dieťat, tak ako e, by to bolo správne v kresťanskej Európe. A tu sa obraciam na svojich e, drahých kolegov, liberálov, socialistov, lavičiarov. Tí sa vždy odvolávajú na práva hodnoty, čo sa týka práv utečencov. Teda budete ochotná chrániť aj právo na život u nenarodených detí? Ďakujem. Nech sa páči, pani Urva, môžete odpovedať. Ďakujem. Pán Fest. Právo na život u nenarodených detí je v pôsobnosti členských štátov. iné minúte, Herr Fest. Ja, dank. Doplnková otázka. Pani Jourová, celé roky ste rôzne udalosti označovali za psychologické narušenie vnímania a reality, e, transfóbiu, homofóbiu e, a tak ďalej. Minulý týždeň boli štyria policajti zavraždení v Berlíne. E, jeden cez víkend útočník zautočil s tým, že volal Allah Akbar. Takéto útoky muslimov aj tu v Bruseli, aj inde, to nie je len nejaké skreslené vnímanie reality. Je to fakt. Mm, televízny kanál Arte taktiež zverejnil dokument, ktorý popisuje angažovanie sa Kataru v tom, aby sa Európa islamizovala. Vnímate v tomto kontexte všetkých týchto vražd, útokov, strach pred islamom naďalej za psychotickú fóbiu, alebo bolo by aj u vás teraz možno celkom hodné sa ospravedlniť obetiam? Z vašej strany, nech sa páči, pani predsednička Jourová. Ďakujem, pán Fest, za vašu druhú otázku. Útoky a vraždy sú neprípustné bez hľadu na to, kto ich pácha. Myslím, že keď hovoríme o islamskom terorizme v Európe, v tomto smere členské štáty toho urobili veľa, aby chránili svojich občanov. A ja som sa angažovala eh, v spolupráci s digitálnym sektorom. Máme totiž štatistiky, ktoré hovoria, že zhruba 20 islamistov sa zradikalizovalo vo väzeniach a zhruba 80 na internete. Urobili sme toho veľa preto, aby sme zlepšili bezpečnosť vďaka koordinačnému úsiliu spolu s Europolom a iných eh, bezpečnostných orgánov v členských štátoch. Eh, teda robíme toho naozaj veľa aby sme znižovali bezpečnostné riziko a toto nebezpečenstvo. Ale ešte raz opakujem, všetky útoky, všetky vraždy rozhodne nie sú nejako priateľné a musíme sa snažiť pracovať na to, aby sa zvyšila bezpečnosť Európanov, pretože keď sa pýtate Európanov, čo očakávajú od nás, očakávajú prosperitu, bezpečnosť a stabilitu. Je to teda naša povinnosť. Ďakujeme. Teraz eh, asi takanko na minútu, nech sa páči. Ďakujem. Pani Jourová, dezinformácie, to je jedna z hlavných víziev, ktoré sme vystavení v modernej spoločnosti. Vy ste to tiež správne podotkli, akú má cenu sloboda prejavu, ak ľudia nemajú prístup k správnym informáciám. Ak chcete otvorenú diskusiu, ktorá je nevyhnutá v demokracii, Musíme sa snažiť o to, aby sa odstraňovali falošné informácie, dezinformácie, fungujú v rôznych podobách. Je ťažké ich vystupovať, odlíšiť a nie jasná hranica medzi pravdou a lžou. Ohrozuje to eh, životy našich ľudí, eh, nielen novinárov, ale bežných občanov. Taktiež eh, platformy sociálnych sietí, to, že budete žiadať o zásah, to nestačí. Musíme zvyšovať osvetu u ľudí, a tiež zvyšovať dôveru e, v inštitúcie Európskej únie. O čo viac e, občania budú podporovať e, úniu, o to úspešnejšia bude Európa v boji proti dezinformáciám. Ako chcete vy a komisia sa angažovať v otázke dôvery vzhľadom na vašu širokú úlohu predsedovania vašej transparentnosti v EÚ. Nech sa páči, pani Jurová. Ďakujem. Ďakujeme za vašu otázku, pani Kanko. Je to opäť veľmi široká otázka. Pokúsim sa odpovedať čo najstručnejšie. Dezinformácie a to, ako ich definujeme a kedy dospieme k záveru, že je potrebné reagovať. Tu prešlem definíciu e, odôvodnenie zavádzať e, a klamať e, s cieľom ekonomicky sa obohatiť, alebo cieľene zavádzať, podvádzať verejnosť, spôsobovať poškodenie verejnosti, taktiež ohroziť demokraciu, e, podkopať demokratické politiky a ohroziť životné prostredie alebo bezpečnosť. To je nová hrozba. My nechceme reagovať tým, že budeme vykonávať cenzúru, že budeme obmedzovať slobody prejavu. A tu máme jasnú podporu našich občanov, pretože z prieskumov vidíme, že ľudia chcú aby sme vo veci dezinformácií e, lepšie poučali ľudí, aj keď to možno znie arogantne, ale konkrétne mám na mysli to, že chceme ľudí e, upozorniť viacej na to, e, kedy sa môžu ocitnúť situácie zmanipulovania, aby sa presvedčili, aký je zdroj informácií, s akým cieľom sa tie informácie šíria, aby sa dokázali lepšie zorientovať v digitálnej sfére najmä, bez E, takéto odolnejšie spoločnosti bez spoločnosti, ktorá bude lepšie pripravená na tieto hrozby, tak sa nám nepodarí tento problém vyriešiť. Chceme sa zamerať na dezinformácie ako na novú hrozbu a to z dvoch uhlov pohľadu. Jednak intenzita a tiež nestálosť Jednak intenzita teda možno dôjde k útokom eh, zahraniacim dezinformácie, to môže tiež ohroziť aj bezpečnosť a tu chceme sa o mnoho viac angažovať v týchto veciach. Pred voľbami sme boli pripravení spustiť eh, systém rýchleho pozornenia. Nedošlo k takýmto intenzívnym útakom pred voľbami, ale musíme byť pripravení. Tiež musíme prerukovať s NATO eh, možnosti zásahu v oblasti bezpečnosti Zvyšovanie odolnosti spoločnosti, to je teda jedna stránka. A čo sa týka nestálosti čias, najmä v kontexte volieb, teda a sa šíria dezinformácie. Podľa prieskumov čoraz viac politické strany sú aktívnymi šíriteľmi dezinformácií a falošných správ, žiaľ. Aj to si bude vyžadovať reakciu a preto chceme sprísniť pravidlá vedenia politickej kampane. To bude zohrňať veľmi konkrétne kroky. Pani Jorova, prosím, držte sa e, obmedzeného času. To by nám pomohlo. Pani Kanko, doplnková otázka. Myslím, že je pozitívne a dôležité, že e, počerkujete význam a brániť ľudí, e, šíriť osvetu Zaujímalo by ma, ako vnímate význam transparentnosti tam, kde sme bez obrany proti kybernetickým útokom. Ako sa chcete postaviť voči tomuto fenoménu? A ďalej budúca revízia smernice o obchodovaní na internete platformy a poskytovateľe týchto služieb, akú úlohu budú oni zohrávať v boji proti dezinformáciám a vo svete, tak aby užívateľi o mnoho lepšie si uvedomovali tieto hrozby. Ďakujeme, pani Jourová. Ďakujem. Čo sa týka obchodu na internete, tu sa teším na spoluprácu s Margaret Vestager a s pani Gulách, pretože už je vytvorený jasný plán dopracovať sa k e, jednotnej legislatíve pre digitálne služby. To bude podľa mňa významný krok, ak sa to správne nastaví aby sme si jasne zadefinovali, akú zodpovednosť majú platformy, čo sa týka obsahu, pretože smernica o elektronickom obchode to je silná legislatíva, ktorá stanovuje, že platformy nie sú zodpovedné za obsah, iba ak a tak ďalej. Budeme to musieť teda preveriť, prehodnotiť, bude si to však vyžadovať o mnoho silnejšiu, ráznejšiu legislatívu, aby sa zvýšila zodpovednosť eh, platformy. Ja som presvedčená, že taký nástroj je potrebný. A prvá otázka, tá mi teraz vypadla. Ospravedlňujem sa. Jo, Mike, Mike, please, oh, just to remind it very precisely, yes. very concise. Yes, that's what... A veľmi stručne pripomente otázku. Prvá časť sa týkala toho, že transparentnosť eh, je na našej stránke. Áno, my sa snažíme o transparentnosť, ale čo sa týka e, zakročovania proti kybernetickým útokom voči hackerom, aké tam máme možnosti. My sme zvýšili e, dve veľmi významné oblasti. Jednak technická ochrana proti hekovaniu vo všetkých členských štátoch. Tam sa vykonali investície, zatiaľ nie e, dostatočné, ale dosť značné snahy chrániť sa pre hackermi a v snahe zvýšiť kybernetickú bezpečnosť. Toto je jedna zo strategických úloh všetkých členských štátov. A tá druhá časť to, že sme bezbranní v digitálnej sfére, myslím, že to neplatí, pretože nariadenie GDPR je naozaj veľmi prísne a tam je možno zakročiť eh, proti zneužitiu súkromných osobných údajov. Myslím, že v tomto smere sú Európania možno najlepšie chránení na celej planete. Ďakujeme pekne. Pani Karolina Edštatler je ďalšia. Pani dezignovaná podpredsednička, my sme sa spoznali v priebehu rakúskeho predsedníctva. Pracovali sme spoločne intenzívne vtedy. V nelakých úlohách eh, došlo k eh, dosť znepokojivým udalostiam v viacerých členských štátoch v písomnej odpovedi ste uviedli, že už nie je pochyb o tom, že naša demokracia je ohrozená. Konec citátu. Môžeme teda skonštatovať, že považujete dôležité, aby komisia sa zameriavala najmä na ochranu našich hodnôt a európskeho spôsobu života. Uvediem konkrétny príklad. Spomeniem útok na stranu FVP v auguste 2019. Súhlasíte so mnou, že je potrebné lepšie koordinovať znalosti a síly, aby sme dokázali efektívne chrániť demokratické inštitúcie a posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi. A ešte doplnková otázka. Viete si predstaviť, aké opatrenia by sa mali prijať na európskej úrovni, tak aby sa zaistila rýchla reakcia v takýchto prípadoch, najmä v prípade, že e, ide o útok na kľúčovú infraštruktúru. Pani Jurová, ďakujem. Ďakujem, pani Štatler. Ano, už sa toho urobilo veľa, aby sme lepšie chránili naše siete, náš digitálny kybernetický priestor, snaha chránili ho pred hackermi, ale ešte stále máme pred sebou veľa práce. Vybudovali sme systém. Agentúra ENISA koordinuje kroky orgánov členských štátov, ktoré sa zameriavajú na kybernetickú bezpečnosť. Myslím, že táto sieť funguje veľmi dobre, ale ako som už spomenula, e, bude si to vyžadovať e, ďalšie kapacity najvyššie vo väčšine členských štátov. Sú nedostatky a to sa prejaví najvyplkejšie v prípade útoku. Chystáme sa revidovať legislatívu v roku 2021. Táto smernica v súčasnosti chráni kľúčovú nevyhnutú infraštruktúru. Spomenuli si tento konkrétny prípad e, politické strany nie sú e, v smernici chránené. To by možno bola jedna vec, ktorú by sme mali zvážiť pri revízii tejto smernice. Ďakujeme. Ďalšia minúta, pani Čtartler. Tiež sme škodotovali e, nárast antisemitizmu, čo ohrozuje naše spoločné hodnoty a našu spoločnosť ako celok. Chceli by sme uvítať efektívne opatrenia, ktoré komisia prijala v snahe bojovať proti antisemitizmu, najmä vymenovanie európskeho koordinátora na úrovni komisie. Táto koordinátorka bola nevyhnutná v udalostiach, ktoré mali za následok vyhlásenie rady o boji proti antisemitizmu za rakúskeho predsedníctva. Toto vyhlásenie zdôrazňuje, že je potrebná spoločná forma prístupu. Poprvýkrát je tam zadefinovaný antisemitizmus. Ešte stále je pred nami množstvo víziev, najmä čo sa týka aktívneho skonštatovania zistenie bezpečnosti. Máte teda v pláne posilnenie mandátu tohto koordinátora najmä napríklad tým, že sa e, bude priamo zodpovedať predsedovi komisie a tiež aké ďalšie konkrétne kroky plánujete v tomto smere. Ďakujem. Ďakujeme pani Jourová naspäť s odpovedou. Ďakujem. Antisemitizmus nedokážem ako tému pokryť v priebehu minúty, ale pokúsim sa. Je to veľmi hanebná situácia pre Európu. E, židovskí občania opäť raz utekajú z Európy, pretože sa boja o život. Podľa prieskumu vidíme, že 80 Židov, ktorí žijú v Európe, vníma ako svoj hlavný problém, najpalčivejší problém bezpečnosť. Keď sa pýtame ostatných Európanov, je to zdravie alebo alebo pracovné miesta, budúcnosť a tak ďalej. U Židov je to teda e, strach o život. V decembri minulého roka ministri vnútra sa zaviazali to vyhlásenia, že vypracujú národné stratégie na boj proti antisemitizmu Prejednali sme bezpečnostné otázky na úrovni pracovnej skupiny tento rok, na úrovni ministrov a e, tiež s inými relevantnými partnermi. E, oni sa totiž zaviazali e, navýšiť rozpočet na ochranu priestorov, kde sa zdržiavajú Židia, teda ide o synagógy, školy a tak ďalej. Už sa v tomto veľa urobilo, ešte však pred nami veľa práce. Antisemitizmus sa vzmáha v Európe. Musíme spoločnými silami zasiahnuť, musíme vyslať jednoznačný jasný signál, že to je jednoducho nepripustné. Ďakujeme. Ďalej Ramona Stugariu na minútu. Nech sa páči. Ďakujem. Pani komisárka, mediálna sloboda, pluralizmus a sloboda prejavu to sú základné piliere každej demokracie a predsa sú ohrozované eh, v dnešnej dobe v Európe. Práve teraz investigatívni novinári v Bulharsku sú vystavení obrovskému tlaku kvôli veciam, o ktorých píšu. A tento priestor pre slobodu prejavu sa čoraz viac zmenšuje v našich krajinách. Aké konkrétne opatrenia chcete prijať, aby ste zabránili útokom na novinárov a aby ste zaistili ich bezpečnosť? Ste ochotná navrhnúť cel európsku legislatívu zásahu proti e, SLAPP a tiež ste e, ochotná podporiť vytvorenie trvalého finančného fondu na finančnú podporu novinárov v priebehu prvého roka vo funkcii pani Jourová. V priebehu prvého roka svojho mandátu budem intenzívne pracovať na čo najsprávnejšom nastavení programu financovania ktorý spadá pod Creative Europe. Uh, ktorý mal podporiť nezávislý žurnalizmus. Je tam 61 miliónov na 7 rokov, myslím. Takže musíme čo najlepšie využiť tieto prostriedky na to, aby sme eh, prijali opatrenia, ktoré eh, pomôžu všetkým členským štátom lepšie situácie nielen v prípade, že systém členských štátov bude ohrozovať žurnalizmus, ale aj individuálne hrozby eh, či žurnalistom. Takže musíme čo najlepšie použiť toto financovanie my vo vzťahu k prípadom SLAPP chceme poriadne využiť všetky možnosti, pretože sú tu problémy v rámci právnych systémov proti žurnalistom, takže ja chcem pochopiť základné charakteristiky problému. Budeme sa zaoberať možnosťou tiež aktualizácie a novelizácie zákona. Vidím možnosti v medzinárodnom práve, možno to nebude však jediná možnosť. Tiež sa budem zaoberať možnosťou vytvoriť nejaký systém právnej pomoci alebo možnosťou nejakú linku pre žurnalistov. Každý večer dostávam mail od Protect alebo žurnal, asociácii Združení na ochranu žurnalistov, to hrozné príbehy. Ja vždy sa pozerám na to, či sú z Európy, pretože väčšinou sú spoza hranice Európy, ale tiež sú tu európske prípady a myslím, že musíme robiť oveľa viac. Samozrejme, pluralita médií a monitoring nástroj na to bude dôležitým nástrojom a dá nám možnosť lepšie zmapovať situáciu v členských štátoch, možno nejakú inšpiráciu tomu, čo môžeme robiť my na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Strugario, nech sa páči. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne, pani komisárka. Vaša odpoveď sa týka mojej doplňujúcej otázky. V mnohých týchto prípadoch hrozby a zastrašovanie žurnalistov je zo strany samotných štátnych orgánov. Ako zaistíte ochranu žurnalistov v takýchto prípadoch, ak sa nemôžete spolahnúť na národné orgány, nie je najvyšší čas na mechanizmus rýchlej reakcii na úrovni EÚ pre práve takéto prípady? Prepačte, ja nezachytila som správne útoky z akej strany? keď žurnalistov žurnalistom sa vyhráňa, vyhražajú, pretože uh, vyhražajú práve štátne orgány, ktoré oni im vyšetrujú, alebo prešetrujú. Ale toto je veľmi náročná otázka a nebudem sa tváriť, že Európska únia má silné legislatívne alebo exekutívne právomoci v týchto prípadoch mňa skutočne veľmi znepokojuje, keď počujem nejakých politikov, ktorí verbálne útočia na žurnalistov, pretože sa im nepáči to, čo píšu. Ja myslím, že žurnalisti sú tu na to, aby pre nás politikov boli nepohodlní, no a v niektorých členských štátoch počúvame otvorené útoky a nejakým spôsobom autorizujú násilie, ktoré sa deje na online svete alebo aj v reálnom svete. Takže komisia nemá v tomto kompetencie, ale ako som už povedala, budem sa zaoberať možnosťou efektívnejšieho financovania na to, aby sme ľuďom, ktorí to potrebujú, ohrozeným žurnalistom, pomohli systémovými a štruktúrálnymi spôsobmi tu zaujímavý feedback alebo výsledok konferencie o investigatívnom žurnalizme v Hamburgu. A oni povedali nasledovnú vec. Je tu potreba lepšej cezhraničnej spolupráce medzi žurnalistami aj združ- a združeniami a potrebujeme viac solidarity medzi žurnalistami. Takže to Európska únia nemôže garantovať, ale myslím, že toto by mohla byť cesta vpred. Ďakujem pekne. Slovo teda dostáva kolega Rupert Löwe. Ďakujem pekne, predseda. Neustále počúvam, že najdôležitejšia hodnota EÚ je, že je to organizácia na základ, založená na pravidlách. Európska únia napríklad sa zaviazala rešpektovať princípy charty OSN a uznesenia EOSN, je jasné, že žiadny štát nemôže používať hospodárske, politické alebo iné opatrenia na zastrčení členských štát na to, aby od neho získal poradenie svojich suverénnych práv. No a odmietnutie ponuky Borisa Johnsona a vyjadrenia o Severnom Írsku a hranici to nie len zbavuje Veľká Britániu, Veľkú Britániu samostatnosti, alebo úplne nerešpektuje hodnoty. Takže chcem sa spýtať, či pravidlá neplatia, keď ide o Britániu? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani komisárka, môžete zareagovať. A ďakujem veľmi pekne, pán Lev, za vaše otázky. Ja to bude reagovať nasledovným spôsobom. Európske úna, a hodnoty Európskej únie sú dôležité vždy. Európska únia koná v súhľade s právom EÚ a v súhľade s primárnym a sekundárnym právom a komisia je strážkyňou zmluv, takže toto sú princípy, ktoré v našej práci v rámci rokovaní uplatňujeme. Rokovania o Brexite sú veľmi náročné, Dostali sa do ťažkej fázy, nebudem sa k tomu vyjadrovať, ale rada by som vám povedala, že tie EU sú vždy dôležité a jasne nepamätám prípad, kedy by hodnoty EÚ boli zneužité proti nejakému členskému štátu alebo by potrestali členský štát, ktorý ste spomenuli s tým, veľmi nesúhlasím. Pán Lové, nech sa páči. Doplňujúca otázka. To je všetko veľmi zaujímavé. No, európske hodnoty sú hodnotené podľa toho, čo, robí, čo robia ruky a niečo hovoria ústa. Zmluvy hovoria, že Európska únia prispieva k dohľadaniu na dodržiavanie medzinárodného práva. Dovolte mi povedať to špecifickejšie. Podľa medzinárodného práva Európska únia nebude mať práva na rybolov v britských vodách po Brexite, ak nebude uzavretá dohoda. No a či už bude uzavretá dohoda alebo nie, tak Európska únia nemôže uh, diskriminovať členov VTO. Takže ak nebude prijatá dohoda, čo urobí EÚ na to, aby dodržiavala medzinárodné práva tak, aby holandskí rybári nelovili v britských vodách a francúzskí rybári e, neblokovali kale. Hm, tak, odpoveď pani dezignovaná komisárka. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Ja by som túto otázku postúpila kolegovi Mišelovi Barnierovi, ktorý je vyjednávač a ktorý pozná všetky aspekty e, dohody, bez dohody alebo nejaké úplne iné dohody. Ďakujem pekne. A teraz pani Jončeva na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. V nedávnych rokoch whistleblowery boli veľmi dôležitým zdrojom pri odhalovaní škandál ako LuxLeak, Panama, Cambridge Analytica. Títo whistleblowery odhalili nelegálne praktiky ako daňové, daňové podvody, rôzne verejného zdravia a tak ďalej a tak ďalej. A tie, na tieto poukázali. Nedávno prijatá smernica o ochrane whistleblowerov umožňuje im e, informovať priamo tlačia z nejakých podmienok, aké e, sú vaše usmerenia pre členské štáty, čo sa týka implementácií je smernice. Ako zaistíte, že počas implementácie členské štáty nebudú uvalovať reštriktívne postupy, tak aby nemohlo, nemohlo, nebolo možné verejné odhalenie, ako zaistíte právo na slobodu prejavu pre whistleblowerov, pre informátorov. Ďakujem pekne. Pani komisárka, dezignovaná komisárka, ďakujem pekne pani Jončeva za vašu otázku. Bohužiaľ, ja som dnes nepočula rozpravu na Rade pre spravodlivosť, kde bola dnes prijatá smernica po rokovaniach. Takže ja si budem musieť trochu oprášiť vedomosti o tom, ako sa členské štáty pripravujú na implementáciu tejto smernice do svojich systémov, ale očakávam, že to budú brať veľmi vážne, pretože táto smernica zavádza veľmi konkrétne povinnosti pre členské štáty a pre inštitúcie. No a sú tu povinnosti otvoriť interné kanály, čo, ktoré sú najbližšie pre vysoblóverov, e, ktorí chcú upozorniť na nejaké nedostatky na pracovisku. Toto je o, žur... no, žurnalistoch, je to ľudia, ktorí sú konfrontovaní e, s niečím zlým v práci a chcú to, na to poukázať. Sú to odvážne ľudia, zaslúžia si ochranu. A preto sme pripravili najskôr interné kanály v rámci inštitúcií, a potom, ak toto nebude spolahlivým alebo bezpečným spôsobom alebo fungujúcim, e, tak môže využiť externý kanál, ktorý musí pripraviť štát. Toto je povinnosť štátu vytvoriť e, dôveryhodný bezpečný kanál pre whistleblowerov a posledným e, poslednou možnosťou sú médiá. No a myslím, že systém radikálne zvýši ochranu odvážnych ľudí, tých whistleblowerov, ktorí nemôžu zatvárať oči pred tým, keď sa deje niečo zlé, pred uh, eh, ničením životného prostredia, daňovými podvodmi a tak ďalej. Ja som mala príležitosť stretnúť sa s niektorými whistleblowermi veľkých prípadov a skutočne obdivujem ich odvahu. Ja myslím, že je jasné, že si zaslúžia lepšiu ochranu. Takže ja myslím, že členské štáty budú odvádzať prácu dobre a v správnom čase. Doplňujúca otázka pani Jončeva. No, e, žurnalisti, MVOčky, politici, jednotliví aktéry môžu zohrávať aktívnu úlohu ako zaistíte, aby legislatíva chránila účinne všetkých aktérov. Vyšte sa Eh, k vytvoreniu programov na poskytovanie finančnej pomoci pre tých, ktorí eh, čelia právnym poplatkom pri zverejnení, po zverejnení svojich eh, zistení. Pani Jourová, áno, ja sa budem veľmi pozorne zaoberať tým, ako my budeme, ako vytvoríme program, tú časť Creative Europe, ktorá hovorí o ochrane nezávislých žurnalistov a tiež o program Citizenship, ktorý má chrániť aktívnu spoločnosť. No a spôsob, ako my vypracujeme ten program, bol dôležitým faktorom pre efektivitu využívania týchto prostriedkov. Ja chcem, aby sa tieto prostriedky použili na veci, ktoré potrebujeme, keď chceme zajistiť lepšiu ochranu pre žurnalistov a pre ľudí, ktorí, ktorých ohrozujú rôzne roky kruhy a nie oponenti, ale e, tí, ktorí skutočne aj ohrozujú online. Musíme sa inteligentne zamyslieť nad možnou právnou pomocou, ale tiež nad možnosťou vedeckej ochrany a to by sa dalo urobiť tiež prostriedkami EÚ a ja sa budem spolupracovať s členskými štátmi na návrhu možnosti aj spolufinancovania, pretože to nie je len otázka EÚ. Toto malo byť, e, to by mal byť jasný záväzok aj pre členské štáty lepšie chrániť žurnalistov. Takže ja dúfam, že to bude fungovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší dostal slovo pán Vladimír Bilčík na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Srdečne vás vítam, pani dezignovaná podpredsednička. Už sa tu hovorilo o poslednom prieskume Eurobarometer, ktorý ukazuje, že skutočne ľudia v Európe nie sú spokojní eh, s bojom a s bojom proti dezinformáciám médiá. A musíme povedať, že dezinformácie škodia nielen našej eh, bezpečnosti, ale nášmu demokratickému systému. A súhlasíte so mnou, že nepotrebujeme eh, veľké okay nepotrebujeme nejaké veľké komplexné nástroje boji v predvolebnom období, ale potrebujeme konkrétne zacielené opatrenia, napríklad na podporu digitálnej gramotnosti, posilnenie odolnosti a tak ďalej, ktoré podporujete vy. Voľte, uvediem niektoré, alebo ktoré opatrenia podporujete vy na ochranu žurnalistov tak, aby e, zacielené atentáty ako Dafne Galicia a Jan Kuciak boli, um, bolo sa im dalo predchádzať. Takže aké konkrétne opatrenia myslíte, pani Jourová? Ďakujem pekne, pán Bilček, za vašu otázku. a Začnem odpovedať na prvú, okrem tých vecí, na ktoré som už poukázala, že máme používať financovanie na systémovú podporu, pomoc a ochranu spolu s členskými štátmi, tak by som rada ešte vyzvala aj samotných žurnalistov, aby žili tú pomocnú ruku prípade hrozných vyhrážok a násilných správ o svojich schránkach by sa mali okamžite obrátiť na políciu, aby vyšetrila tie prípady, pretože myslím v situácii, keď ľudia sú ohrození takýmto spôsobom, takouto intenzitou, tak to je hlavnou úlohou fungovania štátu poskytnúť ochranu. Takže ja sa budem snažiť aj hovoriť so združeniami, asociáciami žurnalistov, pre žurnalistov, aby lepšie použili ochranu a je úlohou štátu zagarantovať to. Takže ja si myslím, že je tu stále priestor, ako to použiť. No a k tej prvej otázke tak iste nemôže byť hysterický. Musíme urobiť to, čo musíme urobiť. Máme kódex vstupov s platformami. Ja som ich požiadala, aby urobili správu pred európskymi voľbami v polovici októbra. Myslím, že budúci týždeň dostaneme prvé hodnotenie platformiem a zanalizujeme si výsledky a budúci rok predložíme návrh, ako aktualizovať akčný plán o dezinformáciách v prípade potreby. A ak nie, tak budeme to, čo už robíme. Ale predstaviť si, že povinnosti uvolíme len na platformy, aby ste niečo robili, to je naivné. To nezmení situáciu. Takže musíme sa zamerať na dlhodobé opatrenia, mediálnu, digitálnu gramotnosť. Musíme začať s mladými, musíme tiež osloviť seniorov, ktorí majú strach v mnohých, mnohých krajinách. Sú pod stresom no a preto sú tiež cieľov a to sú dlhodobé opatrenia, na ktoré sa musíme lepšie zamerať. A druhá minúta, pán Bilčík. Československú konverzáciu. vo svojom eh, minulom eh, mandáte komisárky pre spravodlivosť, ktorý momentálne končíte, eh, ste preukázali svoju integritu a zostali nezávislou vo vzťahu k jednotlivým členským štátom, s ktorými ste zaobchádzali férovo. Domnievam sa však, že práve táto nezávislosť bude ešte dôležitejšia vo vašom budúcom mandáte, ak bude potvrdený a pretože budete v pozícii podpredsedničky pre európske hodnoty, ako aj transparentnosť. Ehm, očakávame pretože budete aktívna, keď budú v ktoromkoľvek členskom štáte ohrozené hodnoty právneho štátu, bez toho, aby ste sa pozerali doprava, doľava, na nejaké osobné alebo politické preferencie. A rád by som naozaj tu a teraz počul váš záväzok, že to tak bude. A okrem toho som si prečítal e, s potešením vo vašej písomnej odpovedi, že ste pripravená úzko spolupráca s Európskym parlamentom a ktorého považujete za silného partnera. E, preto vás chcem vyzvať, že či by ste odmietli názory českého premiéra, ktorý svojho času povedal, že v tomto parlamente sa vedú, citujem, ty samé nesmyslné rozpravy, jaké známe z českého parlamentu. Ďakujem. Back to you for one minute, Madame Jurova. Tak já odpovím česky. <laughs> E, samozřejmě tak ja odpoviem po česky, samozrejme som veľmi dobre rozumela mojej generácii, veľmi dobre rozumieme Slovenčine. Ďakujem za otázku, pán Bilčík. Dve odpovede. Ja som pripravená pokračovať v tom, ako som pristupoval k veciam doteraz nezávislá nestranne, merať všetkých eh, jedným metrom. Myslím, že to je absolútna potreba, absolútne potreba nielen vo vlasti právneho štátu. hodnú o tom, takže k tomu sa verejne zavezujem, že takto budem konať aj ďalej. No a čo sa týka názorov, že parlamenty sú miesto, kde sa vedú zbytočné debaty, aby som to trochu parafrázoval, možno trochu jemne, tak s tým samozrejme nesúhlasím, či už to je v Európskom parlamente alebo národných parlamentoch. Ja si myslím, že parlamenty sú veľmi významnou súčasťou európskej demokracie a diskusie v parlamente. Diskusie v parlamente sú absolútne potrebné. Ďakujem. To... Teraz ideme ďalej. Slovo má pani kolegyňa Claire Daly. Nech sa páči. Ďakujem pekne. A práve e, by som chcela teraz poukázať na význam e, dohody z Veľkého piatku a e, chcem apelovať teda na to, že by sa mali výsledky tieto dohody uznávať na oboch stranách hranice. A Myslím ale, že sa môžeme venovať aj téme etiky a pokiaľ ide o vašu odpoveď v súvislosti s nezávislým orgánom pre etiku, myslím, že vo svojej odpovedi ste hovorili práve o potrebe poradného orgánu, aby sa dalo lepšie postupovať. Hovorili ste, že vlastne morálne a etické otázky sú dôležité. Takže teraz verejne sa zavezujete k tomu, že vytvoríte takýto nezávislý etický orgán? Nech sa páči, pani Jourová, odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pani Deli, za vašu otázku. A ty mi dávate príležitosť povedať to, čo som chcela povedať o tomto nezávislom etickom orgáne, respektíve orgáne pre etiku. Takže to by mohla byť jedna z alternatív. Čiže mal by sme taký poradný orgán, ktorý by bol vytvorený alebo skladal by sa z nezávislých, dôveryhodných ľudí, ktorí ozaj majú svoje renomé a nielen v inštitúciách, ale išlo by aj o ľudí zvonka, mimo inštitúcií a mohli by komunikovať veľmi rýchlo a to je veľmi zásadná a významná vec. Čiže tu potreba rýchlo reagovať e, zo strany inštitúcií. Hovorila som o tomto ako o jednej z možností. A tá, proste tá možnosť by bola aj taká, že inštitúcie sa zhodnú, že tento orgán pre etiku by mal silné kompetencie, ale úprimne povediac, e, vychádzajúc zo skúseností s predchádzajúcimi prípadmi, keď bola snaha vytvoriť takýto orgán, tak e, inštitúcie nepravili veľkú chuť nieč, nejak postupovať v tomto a prísť s nejakými tvrdými predpismi. A to nechcem teda predpovedať nič. Je to pre mňa nová vec. Chcem sa v tom angažovať, teda aj v dialogu s inštitúciami a chcem budovať na predchádzajúcich skúsenostiach a návrhoch a chcem nájsť ten najlepší možný model a tento nezávislý orgán pre etiku by mal byť veľmi silný a z hľadiska toho, aký by mal ten právny inštitút, aby s nami spolu, spolupracoval, aby budoval európsku politickú kultúru. Samozrejme, nechcem zatvárať žiadne dvere pred nikým. Chcem len povedať, pozrime sa na to spoločne, pretože to nie je len o komisii. Je tu mnoho tém, ktoré si vyžadujú veľmi intenzívny medziinstitucionálny dialog. Ďakujem. Nech sa páči, pani Deli, ešte máte minútu. Áno, vidím teda, že ste angažovaná ešte, ale neviete, akú to bude mať formu. Ďakujem. Druhá otázka. Portfólio vaše zodpovedá aj za to, že budete chrániť európsku demokraciu pred zahraničnými vplyvmi a že budete ochraňovať aj práva novinárov. Samozrejme sme za to. Ale tieto veci môžu podkopávať e, zahraničné mocnosti aj cestou e, toho, ako sa správajú k novinárom. Vieme, že e, napríklad vydavateľ Wikileaks, ktorý preukázal vynikajúcu investigatívnu žurnalistiku a Julian Assange je vlastne v Británii vo vezení a čelí extradícii do USA a tam práve je snaha kriminalizovať jeho novinárskú činnosť. Takže je vaša otázka, čo urobíte pre podporu demokracie a občianskej spoločnosti proti útokom zo strany zahraničných mocností, napríklad USA v tomto prípade. A či teda ste ochotná ho vydať na extra, do USA, aby bol stíhaný. Ďakujem. Obávam sa, že extradícia je práve v právomoci členských štátov, takže v tomto sa nemôžem konkrétne individuálnych prípadoch zapájať. Len hovorím o pánovi Assangeovi a jeho prípade, teda čakáme na rozhodnutie britského súdu. Európska komisia má v tomto veľmi jasnú úlohu byť si toho vedomá, že sú tu určité limity jej kompetencií. Pokiaľ ide o ochranu pred e, nenáležitým obvinením novinárov, tak môže byť, že budeme analyzovať aj prípady, kde novinári čelia veľmi nepríjemným postupom mimo Európy. Ale samozrejme to si musíme zmapovať, túto situáciu. Viem o prípade Matis, ale potrebujeme sa dozvedieť aj viac. Ďakujeme. Poprosíme mikrofón, pán predseda. Slovo má pani Silvia Spurek. Minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani dezignovaná podpredsedkynia Hovoríte o potrebe dialogu medzi komisiou a aj občianskou spoločnosťou ste presvedčená, že budete eh, viesť aj dialog s církvami aj s nekonfesnými organizáciami, ako ste vo svojom eh, materiáli uviedli. Ale keď ste tu, eh, tam proste hrubším písmom je zvýraznený aspekt církvy. A teda toho sa týka prvá otázka. Druhá otázka. Budete zodpovedná aj za iniciatívy občian, občianských združení a občanov. Sú tu určité iniciatívy, ktoré povedzme boli aj proti niektorým hodnotám, ktoré sú uznávané v rámci Európy, napríklad práva žien a tak ďalej. Takže ako budete nazerať na takéto iniciatívy? Nech sa páči, pani Jurová, prosíme odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pani Sporek. V prvom rade si myslím, že určite mám záujem viesť e, dialógy aj s cirkvami a s ostatnými e, skupinami. Samozrejme, tam nie je nejak e, počiarknutý význam práve, že len s cirkvami. Hej? A musím povedať, že mám z minulého mandátu značné skúsenosti. Myslím, že to bolo v roku 2016, keď sme mali kolokvium o základných právach a prizvali sme aj predstaviteľov všetkých církví a debata bola veľmi zaujímavá a povzbudivá. A ukázalo sa, že navzájom dokážu komunikovať a proste hľadať e, cestu k zhode na hodnotách. A to bolo užitočné. A po druhé, keď som bola na, v rámci členských štátov na istambulskom, teda v súvislosti s istambulským dohovorom. A tak som bola konfrontovaná aj s veľmi výraznou opozíciou s pravoslavnou církvou, teda zo strany pravoslavnej církvy, katolíckej církvy a tak ďalej. Bola to zaujímavá debata a bolo tiež zaujímavé vypočuť si práve tie námietky a protiargumenty. Hej? Dialóg je jednoznačne dôležitý Takže som rada, že aj dialog s církvami, aj so skupinami zameranými filozoficky a nekonfesionálne, to proste práve je dôležité zamýšľať sa aj nad daným rešimom a nad metódou. Pokiaľ ide o kroky EÚ, Myslím, že toto sú práve záležitosti, ktoré nespadajú do právomoci EÚ. To sme niektoré z týchto iniciatív teda už odmietli. Ale budem sa na to musieť ešte pozrieť. Spomínam si len, že Európsky parlament mal debatu, mal rozpravu o zákonoch e, o interrupcii v Polsku a určite na tom nemôžem aktívne na tom pracovať, pretože Európska únia nemá v tomto kompetencie. Nech sa páči, pani Sporek, minúta. Vlastne som sa pýtal na iniciatívu európskych občanov alebo Európsku občianskú iniciatívu. Mohli by ste k tomu niečo viac povedať? Vo svojej odpovedi ste hovorili aj v súvislosti antisemitizmom, rasizmom, xenofóbiou a vy a a práve, že toto je z hľadiska Polska veľmi dôležité a preto sa chcem opýtať, ako budete sa snažiť zabrániť silám, ktoré sú xenofóbne, antidemokratické, antiminoritické a proti menšinám, aby proste e, takúto agendu šírili. Práve v súvislosti e, s článkom 2 zmluvy o Európskej únii. Nech sa páči, pani Jourová, máte minútu. Ďakujem pekne. Jednak na objasnenie. Keď dostaneme iniciatívu od európskych občanov, tak to ale zase nespadá to pod pôsobnosť EÚ. S tým sa nezaoberáme. To je skôr ako právny komentár. Hej. Čo ale robíme proti rasizmu, xenofóbii? No, ob, ozaj obrovský, obrovské množstvo vecí. Je tu rámcové rozhodnutie o boji proti xenofóbii, a naozaj sa zameriavame veľmi výrazne na monitorovanie toho, ako členské štáty túto smernicu, respektíve rámcové rozhodnutie, ako to implementujú do svojej vnútroštátnej legislatívy. Máme mnoho projektov, ktoré sa týkajú občianskej spoločnosti a predovšetkým teraz hovorím o vzťahu k menšinám a Máme mnoho programov, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu a sú zamerané na pomoc e, v sociálnej núdzi a zamerané aj na konkrétne menšiny. Robíme kampane. Ja sama som rozbehla kampaň na podporu práv e, osôb LGBT a robíme mnoho, mnoho vecí a určite v tom budeme pokračovať. Nech sa páči. Minúta pre pani Gwendolyn Delbos Corfield. Ďakujem pekne, pani Jourová. Už tu zaznelo veľakrát, že vaše portfólio bude určujúce v najbližších rokoch. Žijeme v dobe, keď európska demokracia je niekedy ohrozovaná. Pre živú demokraciu e, všetko je dôležité. Sloboda prejavu, právo na informácie pre občanov, e, nezávislá tlač, financovanie politických strán a tiež jasná politická kampaň a transparentná. Už sme naozaj veľa hovorili v priebehu tohto vypočutia o rizikách dezinformácií a o rizikách zásahu do procesu ale Chcela by som sa opýtať konkrétnejšie, ako môžeme jasnejšie e, stanoviť pravidlá e, na presadzovanie súkromných záujmov v volebných procesoch, e, napríklad nadnárodné spoločnosti, pričom chceme zaručiť za každej okolnosti slobodu prejavu. Myslíte si, že platformy musia kontrolovať samotné svoj obsah alebo vykonávať cenzúru, alebo presadiť také algoritmy, ktoré budú automaticky blokovať obsahy, alebo naopak dokážete zaručiť, že na sociálnych sieťach účty nebudú môcť byť uzatvárané, alebo obsahy vypraznené e, v prípade zistenia nelegálneho obsahu a iba po tom, čo o tom rozhodne súd. Ďakujem pekne. Thank you very much, madam. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Nuž, e, veľmi stručne. My máme zámer, aby tieto platformy, e, teda tie e, platformy, ktoré sú nezákonné, aby boli proste odstránené. Hovoríme o detskej pornografii, terorizme, o nenavistných prejavoch. A tam sú určité parametre stanovené, ktoré zakazuje trestný zákon. A na to sa spoliehame. Napríklad nenavistné prejavy. To je veľmi a zdá najcitlivejšia obja, oblasť. Možno by sa dalo povedať, že to bude v protirečení alebo v protiklade so slobodou prejavu, ale preto musíme veľmi starostlivo hodnotiť jednotlivé prípady takýchto vyjadrení. A ak by bola pochybnosť o tom, či je alebo nie je to naozaj nenávistný prejav podľa zákona, tak to musí zostať. Podľa nemeckého zákona sa to ale E, môže odstrániť. Ja to samozrejme nekritizujem, ale chcem len aby poukázať na to, že sú tu rozdiely medzi dobrovoľným prístupom a medzi tým, čo nevyhnutne stanovuje zákon. Takže ak to bude fungovať, tak určite bude aj navrhnutý čoskoro e, zákon o digitálnych službách. To pani Festager má pod e, svojou e, <clears throat> spôsobnosťou a určite tomu budeme venovať veľkú pozornosť, pretože je tu potom šanca lepšie pochopiť aj ten algoritmus, ako to vzniká, ako to funguje. A prečo to funguje tak, ako to funguje? Pretože to môže dochádzať k porušovaniu základných práv a výsledky by mohli byť veľmi škodlivé. Takže tie ďalšie veci, na ktoré sa chceme bližšie pozrieť, mm, mm, som presvedčená o tom, že Európa môže v tom dosiahnuť dobré výsledky. Ak mi ešte dovolíte jednu vetu navyše. Myslím, že pokiaľ ide o škodlivý obsah v digitálnej sfére, Európa má dobrý inštinkt. Nami, no, keď si porovnáme s USA, myslím, že u nás sa nám darí lepšie, oveľa lepšie sa brániť pred takýmto nezákonným obsahom. Pani Debo Scorfield, minúta, nech sa páči. Ďakujem za túto prvú odpoveď. Celkom iste eh, sa k tomu budeme vrácať. Ale trošku ste nás ubezpečili, ešte sa k tomu však vrátime. Moja druhá otázka sa týka úplne inej témy, a síce Maďarska. Už eh, od začiatku tohto vypočutia poukazujeme na situáciu v niektorých členských štátoch, okrem iného Maďarsko. Mám tu čest, eh, najmä veľkú zodpovednosť, byť spravodajkyňou za parlament tejto téme. Fínske predsedníctvo dokazuje, že je odhodlané v tejto veci a to oceňujeme vy ste odpovedali mojim eh, kolegyňam eh, a Nedoneda Terirajntke, že sa domnievate, že nie je eh, bežné, že parlament nie je dostatočne zakomponovaný tohto procesu. Taktiež ste poukázali na to, že parlament bol kľúčový spustený v článku 7, ale neboli ste ani tam dostatočne presná, preto sa chcem opýtať priamo, takisto ako som sa pýtala aj iných. Aj mňa sa na to pýtalo, budete za to, aby parlament bol vypočutý na úrovni rady k tejto téme a ešte okrem toho tak všeobecne o všetkých častiach tohto e, konania podľa článku 7. To, že parlament e, bol vylúčený, e, sa môže zdať byť ako snaha minimalizovať jeho úlohu. Po väčšine prípadov, čo sa týka prezidovania práva v EÚ, chcete ponechať dostatočný priestor parlamentu, ktorý je eh, demokratická inštitúcia, ktorá zastupuje občanov. Pani Jourova, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Zopakujem, čo už som povedala. Myslím si, že pri prípade Maďarska práve eh, Európsky parlament eh, sa angažoval v súvislosti s článkom 7 a je logické, že je to veľmi náležité takto postupovať. Pokiaľ ide o výročný prehľad uplatňovania právne, princípov právneho štátu, tak aj vzhľadom na to, že je to jednak výsledok z časti, teda výsledok toho, čo urobil Európsky parlament. A súvisí to aj s odporúčaniami komplexného hodnotenia. Je to komplexný nástroj a preto sa budeme snažiť hľadať najlepší spôsob, ako sa viac teda pokúsiť viac zaangažovať Európsky parlament aj v súvislosti s týmto e, výročným hodnotením a výročnou správou. Proste nechceme všetko robiť len za zavretými dverami, pretože ide o spoločnú prácu. A určite e, v tomto má významnú úlohu aj Európsky parlament do vzťahu k členskému štátu a teším sa na čo najintenzívnejšiu spoluprácu. Ďakujem. Teraz má slovo pani Katrin Bierda. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ďakujeme za doterajšie odpovede. Už sme takmer na konci, vypočuli sme si niečo o vašich plánoch, čo sa týka transparentnosti legislatívneho cyklu, ale mňa by zaujímalo, ako rýchlo chcete otvoriť tento proces a, a pripustiť dohľad nad trialogmi, keďže parlament pripisoval k význam transparentnosti v kontexte legislatívy tiež budete mať na starosti lepš, lepšiu formu príjmania legislatívy, ale bez ohľadu na to, aké kvalitné sú zákony, ak nebudú dodržiavané, tak nebudú dôveryhodné. Ani my nebudeme dôveryhodní, ak tieto zákony budú ignorované, porušované. Bez toho, aby sa zasiahlo, znamená to, že eh, občania budú eh, rozčarovaní a tým sa podkopuje hodnoty blízke vám aj nám. Tiež eh, Transparentnosť totiž ide ruka v ruke s dobrým plnením legislatívy. Čo chcete urobiť preto, aby presadzovanie platnej legislatívy bolo transparentnejšie, efektívnejšie a zvážili by ste tiež zverejňovanie tohto pokroku o výročnej správe o činnosti, čo sa týka plnenia legislatívy? Pani Jorová. Thank you very much, Madam Bierdo, for your questions. Uh, first, on transparency, I uh, would like to... Uh... Ďakujem pekne. Ja by som eh, sa rada dopracovala ku konkrétnym návrhom, eh, čo sa týka zapojenia parlamentu a rady ešte v priebehu tohto roka. Ak by sa to podarilo, je to jedna z mojich hlavných úloh, ktoré do toho zapustím okamžite, ak budem potvrdená. Možno sa dopracujeme, dajme tomu priebehu polovice, eh, teraz zhruba 6 mesiacov, k čiastočným výsledkom. Podľa mňa nie je dôvod s tým nejako otáľať. Je to totiž proces, ktorý je dlhodobý. Keď hovoríme o transparentnosti legislatívneho procesu, no my to potrebujeme už teraz, v tejto chvíli a to čo najskôr. Ja teda sa budem snažiť konať rýchlo. Čo sa týka lepšej lepšieho príjmania legislatívy komisia sa bude držať zásady eh, jeden nový zákon, jedného sa zbavíme. Teda v tomto smere plnenie je nevyhnutné. Budeme musieť byť eh, odvážni a zamerať sa na konkrétnu legislatívu, na smernice, ktoré nie celkom plnia svoj pôvodný zámer a budeme musieť ich e, odvážne meniť. O to sa budem snažiť aj v kontexte spotrebiteľskej legislatívy, aby sme sa zbavili všetkého, čo je z 80. rokov. Je to zastaralé príliš, to zaťažuje zaťažuje do malé stredné podniky. V tomto smere sa budeme musieť e, zaktivizovať a tiež budeme zverejňovať e, správy aj o plnení. Ja súhlasím Nemám to ako veľmi konštruktívny návrh. Ďakujem. Pani Birder, doplnková otázka. Ďakujem, ďakujem za odpoveď. Čo sa týka e, presadzovania práva, tu nemáme e, dostatočne dobré výsledky. Volkswagen e, naďalej neplní požiadavky, tak sa nieči, niečia sa lesy, dochádza k inému porušovaniu legislatívy v oblasti životného prostredia a, a tým nepoškodzujeme len prírodu, ale poškodzuje to aj nás. A občania to pozorne sledujú a strácajú dôveru. Isté, že je to práve úlohou členských štátov aj vlád uvedomiť si, že aj vy, keď budete potvrdená do funkcie, budete musieť e, zasiahnuť v prípade, že dôjde k porušeniu legislatívy. Chcete nám teda e, teraz prislúbiť, že budete sa v tomto smere angažovať. Ďakujem. Áno, súhlasím s vami. Mali by sme byť čo najtransparentnejší. Ja som sa snažila vo svojom portfóliu o transparentnosť. Nikdy som e, sa nezdráhala ukazovať prstom na nikoho. Nezvyšila som si tým populárnosť v členských štátoch, ale bolo to nevyhnutné. Teda budem sa tohto držať aj v priebehu tohto obdobia. Ja budem tá, ktorá bude presadzovať eh, čo najväčšiu transparentnosť, určite aj vo plnení. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz eh, na záver posledná 25. otázka. Laurent Vince. Ďakujem. Keďže som posledne, je jednoduché prísť niečím novým. Vážna pani dezignovaná komisárka, budete mať na starosti zlepšenie procesu európskych občanských iniciatív. Tento nástroj je v platnosti už 7 rokov, ale nefunguje efektívne spomedzi 70 eh, iba 6 získalo viac ako milión podpisov. Vieme, že nové nariadenie vstúpi do platnosti na budúci rok. Tým pádom sa tento nástroj zjednoduší pre občanov, ale zo skúsenosti vidíme, že hlavné výzvy spojené s týmito iniciatívami sa netýkali procesov a legálnych požiadaviek, ale skôr s tým, že komisia nebola ochotná ujať sa týchto iniciatív a pritaviť ich do legislatívy. Zatiaľ žiadna spomedzi registrovaných iniciatív sa e, nestala právnym aktom. Občania vlastne e, dostali možnosť vyjadriť sa vďaka Lisabonskej zmluve, ale ani raz sa to nesplnilo. a Komisia tu ani raz e, nevzala na vedomie, čo teda urobiť preto, aby Občianská iniciatíva nebola len nejakým symbolickým krokom k participatívnej demokracii. Ďakujem pekne, pani Jurová. Ďakujem, pán Vince. Som rada, že sa na to pýtate, pretože keď som videla v pohrávacom liste, že bude mať na starosti aj občianske iniciatívy, hneď som sa začala zamýšľať nad tým, ako z tohto formálneho procesu urobiť niečo živšie, niečo praktickejšie pre občanov, aby teda tam fungovala naozaj komunikácia oboma smermi. Vaše čísla, ktoré uvádzate, naozaj sedia. a Nebolo ich veľa zaregistrovaných, tých iniciatív. Nesúhlasím s tým, že bola neochota zo strany komisie. To nie. Skôr by som povedala, že e, Tie procesy boli dosť pomalé a dosť právne komplikované, čo sa týka komunikácie s organizátormi. Ja by som to rada zmenila. Chcela by som ju využiť v plnej miere novú legislatívnu verziu občianskej iniciatívy, ktorá vstúpi do platnosti k 1. januáru. Musíme komunikáciu urýchliť, Musíme tiež urýchliť elektronický systém komunikácie s organizátormi, s predkladateľmi a tiež chceme zvážiť nejakú linku pomoci, nejakú aktívnu formu pomoci, tak aby tí, ktorí chcú predložiť takúto iniciatívu, aby vedeli, čo sa od nich očakáva, aby splnili e, požiadavky. Teda naozaj urobím všetko preto, aby som to zmenila, to slúbujem. Ďakujeme, pán Vince. Môžete položiť doplnkovú otázku? Ďakujem. Ešte nadviažem na prechádzajúcu otázku. V niektorých členských štátoch únie sú v platnosti zákony na ochranu jazykových menšín, ale neplní sa táto legislatíva, alebo sa plní len čiastočne Máte v pláne mechanizmus právneho štátu a monitorovanie tiež zamerať aj na plnenie existujúcej legislatívy v oblasti ochrany menšinových práv? Ďakujem. Pani Jourová. hodnotenie a kroky vnímam aj v kontexte postupu agendy základných práv. Tu sa chceme dopracovať k aktualizácii platnej stratégie, čo sa týka plnenia charty základných práv. A to bude znamenať, že sa pozrieme pozornejšie na to, ako presadzujeme základné práva v európskej legislatíve, ale tiež ako európska legislatíva sa plní na úrovni členských štátov. Teda prostredstvom základných práv sa chceme zamerať aj na práva menšín vrátanie jazykových menšín. That was quite around 25 questions. Máme za sebou teda 25 otázok. Všetky boli položené, všetky boli zodpovedané. Postupne sa teda blíži vypočutie k záveru. To zahrňa záverečné slovo, tak ako to býva aj pred spravodlivým súdom. Na záver dostane slovo pani Jourová, aby mohla predniesť svoje záverečné vyhlásenie predtým, ako ukončíme toto vypočutie. A ja a spolupredseda Tajany potom ohlásime ďalší postup, čo sa týka konania schôdze koordinátorov. Nech sa páči, pani Jourová, máte slovo. Vážení pani predsedovia, vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. Myslím, že môžem už teraz skonštatovať, s veľmi čerstvou skutočnosťou, e, skúsenosťou, pardon, že toto vypočutie mi potvrdilo, e, že sa môžeme spolahnúť na poslancov, ktorí sú odhodlaní, ktorí sú veľmi kompetentní, že sa budú angažovať aktívne vo veciach, o ktorých sme hovorili a to ma naplňa pozitívnym pocitom, že bude mať silných spojencov tu v Európskom parlamente ďalej. Druhá vec. Ursula von der Leyen sa nemýlila keď e, popísala moju úlohu. Bude to nová pracovná úloha, pred 5 rokmi neexistovala ani predtým. Vychádza sa k e, nej z vízie z minulosti, sú tu nové hrozby, ktorými vystavená naša demokracia, e, vznikli nové hrozby vo forme nových technológií, nových fenoménov. Vidíme, že sa taktiež spochybňujú základy, na ktorých je postavená únia, základný, základné práva, princípy právneho štátu, Pokúsime sa zmeniť legislatívu tak, aby sme fungovali transparentnejšie a aby sme boli zrozumiteľnejší pre občanov. Je pred nami úloha mať k dispozícii dostatočné nástroje pred voľbami v roku 2024. Naozaj tu ide oveľa a musíme sa do toho odvážne pustiť. E, história ešte neskončila na rozdiel od toho, eh, čo vzdel Fukuyama. Práve naopak, história sa ešte urychluje. Ak budem potvrdená, budem mať za úlohu koordinovať prácu komisie v týchto oblastiach. Moja úloha bude spočúvať aj v tom a eh, pozrieť sa veľmi pozorne lupou na všetko, čo bude budúca komisia robiť preto, aby naše hodnoty a právny štát sa dodržiavali. Základné práva sú súčasťou eh, nastavenia demokracie v všetkých oblastiach našej práce a tiež naša demokracia bude musieť byť silnejšia, odolnejšia voči novým moderným hrozbám. Tiež budem úzko spolupracovať s kolegami, najmä s komisárom pre spravodlivosť a využijem tiež horizontálnu úlohu, ktorú budem poverená, aby som e, zoskupovala všetky relevantné politické rozhodnutia. Bola som poverená tým, aby som taktiež oživila niektoré nové myšlienky, napríklad nový mechanizmus právneho štátu alebo akčný plán pre európsku demokraciu a vnímam svoju úlohu ako úlohu silného advokáta pre zapojenie ľudí. Chcem, aby sa vypočuli kolektívne hlasy našich ľudí, aby neboli ignorované. Chcem, aby sa dodržiavali práva, aby e, sa nepošliapavali. Chcem bojovať e, za dôveru ľudí v Európe, aby sme taktiež zlepšili spôsob, ako si vyberáme európskych lídrov a tiež ako e, stanovíme čo najvyššie štandardy transparentnosti a etiky vo všetkých inštitúciách, vážení poslanci. Jedna vec mi je už teraz jasná. Nebudeme schopná toto všetko zvládnuť sama. Všetky kroky budú vyžadovať odhodlanie, tvorivý prístup a širokú podporu. Ak budem potvrdená, budem úzko spolupracovať so všetkými z vás v najbližších rokoch a dúfam, že sa môžem spolahnuť na vašu podporu, na váš dohľad a, a na vaše podnety a námety. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani dezignovaná podpredsednička Viera Jorová. Ďakujeme všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili tohto vypočutia. Ďakujeme všetkým za prípravu, e, za položenie otázok Teraz sa dostávame k záveru. Chcel by som na záver skonštatovať, že ste videli, že názov vášho portfólia nie je jednoduchý. Hodnota a transparentnosť, oba tieto pojmy sú totiž klasické, sú eh, významnou súčasťou eh, európskych procesov, ale napriek tomu sú vystavené novým výzvam. To predstavuje nové hrozby a to si vyžaduje nové schopnosti digitálna éra, čo je tiež e, názov jedných z portfólií e, komisie, to bude predstavovať nové výzvy tomu, ako žijeme demokraciu a politickú účasť a tiež občianstvo. Sloboda prejavu, to je nepochybne e, jedno úplne zo základných práv každého jedného občana únie to ešte znásobuje digitálna éra, ale tiež to prináša nové výzvy a nové hrozby, pretože sa šíri intoxikácia, manipulácia, dezinformácie, procesa sociálnych sietí, čo spôsobuje narušenie demokratických procesov a legislatívnych procesov a samotnú konzistentnosť právneho štátu. Toto portfólio teda nie je ani zďaleka jednoduché. Budete mať na starosti koordináciu iných relevantných oblastí komisie. Preukázali ste, že vám na tom záleží. E, už vás poznáme, mnohí z nás sme s vami spolupracovali aj v minulosti. a budeme vás pozorne sledovať pretože je zjavné, že táto nová štruktúra komisie nebude jednoduchá ani pre parlament, ani ale pre samotnú komisiu, čo sa týka koordinácie jednotlivých portfólií a tak ďalej. Uh, areas that touch upon each other and... Sú tam portfólia, ktoré sa navzájom prekrývajú. Nebude jednoduché teraz tie koordináciu tak, aby to celé dávalo zmysel. Ďakujeme vám veľmi pekne za vynaložené úsilie, ďakujeme za odpovede, za energiu, ktorú ste vložili do tohto vypočutia. A teraz odovzdávam slovo nášmu spolupredsedovi, predsedovi Tajanimu, predsedovi výboru AFKO. He could put an end to this meeting. Thank you. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať všetkým poslancom Európskeho parlamentu z výboru AFKO, LIBE a JURY. Chcem sa poďakovať aj tlmočníkom. Ďaká nim sme mohli hovoriť svojim materinským jazykom, aby sme si eh, rozumeli. Je dôležité aj z hľadiska obrany našej demokracie. Ako už povedal spolupredseda López Aguilar, musíme presadiť eh, slobodu tlače Pripomenul som mená Dafne Caruana Galicie a iných novinárov, ktorí boli zavraždení pred rokom došlo k vražde dvoch novinárov v čase Vianoc v Štrasburgu. Musíme chrániť slobodu prejavu, slobodu tlače, nie preto, že ja sám som pôvodným povolaním novinára, ale sloboda tlače je veľmi dôležitá pre transparentnosť, pre demokraciu, aj z praktického hľadiska. Tu v parlamente s vami budeme rozhodne na tom spolupracovať. Schôdza koordinátorov výborov AFKO a LIBE prebehne 18.30 po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 Ďakujem ešte raz všetkým. Vypočutie týmto končí. Okay. Un momentito. Eh.